Dobre, takže pokiaľ ide o pomoc e, obetiam deminovania, o ktorom bude hovoriť pán Žbogár, to je e, dôležité práve kvôli tomu, že je e, to región Balkánu, ktorý je veľmi dôležitý pre našu bezpečnosť. Je to práve v tomto regióne, kde boli prvé misie v rámci Európskej bezpečnostnej ochrany obranej politiky, takže práve v Bosne a Hercegovine, kde sme sa snažili tu pokročiť vpred. Pán Žboger, Žboger je minister zahraničných vecí Slovenska. Chcem e, poprosiť mého kolega na pána Pasku, ktorý je podpredsedom tohto výboru pre zahraničné veci, aby tu zastupoval výbor. Táto téma môže byť samozrejme ešte rozšírená. Myslím, že pán Žbogár môže nahradiť túto iniciatívu v oveľa širšom kontexte, obzvlášť pokiaľ ide teda o tento región. Máme tú hodinku pred sebou. Budeme mať najprv také úvodné odprezentovanie. Ak pán Pasku by chcel niečo povedať na úvod, nech sa páči, dávam mu slovo. Look forward for his comments. Thank you very much. Chcem privítať pána ministra a teším sa na jeho e, slova. Ďakujem pekne. Dúfam, že technické problémy už sú vyriešené. Pán minister, tým pádom vám odozdávam slovo. Lep pozdrav poslankam eh, in poslancem, eh, gospe in gospodje. Eh, hvala lepa za to, da ste mi danes omogočili. Dobro rano, chcel by som tu privítať všetkých členov parlamentu. Vítam vás, dámy a páni, za to, že ste umožnili to, aby som mohol sa tu dnes s vami stretnúť a pred vami vystúpiť. Today it's really an honor to be in the European Parliament and talk to you about International Trust Fund Uh, for the mining and uh, mine victim assistance. Uh, the trust fund that was... Čo sa týka trustového fondu, tak je to fond, ktorý vytvorilo Slovinsko spolu s ostatnými krajinami regiónu. Uh, pracujeme na otázkach, ktoré sa týkajú odmínovania a pomoci obetiam mín, ale budem o tom hovoriť neskôr. Čo sa týka mojej prezentácie, Pokúsim sa zamerať na dve veci predovšetkým. Pokúsim sa vysvetliť tie úvahy a ten koncept slovinskej zahraničnej politiky. Chcel by som hovoriť o tom, ako Medzinárodný trestový fond pre odminovanie a pomoc obetiam je vlastne výsledkom tohoto celého konceptu. Čo sa týka slovenskej zahraničnej politiky, stále na tom pracujeme. A ITF, ako je vlastne skratka toho celého, je projekt, na ktorom pracujeme. Ale toto nie je všetko to, čo robí zahraničná politika Slovenska, ale snažíme sa vlastne potom zahrnúť všetko, čo je súčasťou zahraničnej politiky Slovenska. Chcel by som sa zamerať teraz na tri koncepty, na také tri adjektíva, ktoré by mohli dobre popísať e, zahraničnú politiku Slovenska, potom to vysvetlím a potom poviem niečo o tom, ako vlastne operácie v rámci ITF spadajú pod tento koncept. Čo sa týka tých adjektív, snažíme sa, snažíme sa byť principiálny, etický, globálny, regionálny, ambiciózny a relevantný. Takže dovolte, aby som teraz postupne krok za krokom vysvetlil, ako to, aký je náš názor na to. Čo sa týka principiality a etickosti zahraničnej politiky. Snažíme sa byť kredibilnou súčasťou medzinárodných vzťahov, chceme sa držať hodnot a spoločných princípov, preto podporujeme ľudské práva, veľmi intenzívne sociálnu solidaritu a udržateľný rozvoj. Toto sú tie zásadné princípy, ktorými sa riadiníme pri našej práci a toto sa vlastne odvíjajú naše pozície v rámci zahraničnej politiky. A teraz povedzme si k tomu, ako vlastne pod to spadá ITF. Čo sa týka mín, nášlapných mín a ostatných pozostatkov vojny. Toto sú veľmi zložité veci a má to veľmi socioekonomické dopady na lokálne obyvateľstvo a zabraňuje to návratu utečencov, zabraňuje to e, obnove a socioekonomickému rozvoju a je to veľmi veľká záťaž pre dotknuté štáty. Odkedy vstúpila do platnosti otázka konvencia Európska únia veľmi významne prispela k, k odmiňovaniu a k, snažila sa zmierňovať e, e, škody, ktoré spôsobili míny. A to, čo, na čo sme veľmi hrdí, je, že sme veľkým inkubátorom v tejto oblasti. Je tu snaha podporiť obnovu e, a bezpečnosť Bosne a Hencegovine a tento fond vlastne sa vytvoril zo strany slovenskej vlády v marci 1998. A to bolo vlastne ešte predtým, ako Slovensko ratifikovalo otázku konvenciu. V priebehu času ITF rozšírila svoje aktivity z Bosny na všetky štáty regiónu. Je to štáty, ktorých sa týkajú problémy s mínami, ale zároveň sme rozšírili tie aktivity aj mimo hraníc regiónu. Teraz by som sa vrátil k tej principiálnosti etickosti zahraničnej politiky, tak ako my to označujeme. Chcel som popísať ten celý rámec a sem spadajú aj naše pozície, ktoré prijímame v súvislosti s ľudskými právami a ide o to, že sa snažíme e, poukazovať na tie e, rozhodnutie, ktoré sme prijali v rámci Bezpečnostnej rady, ktoré členom sme boli donedávna. A teraz, čo sa týka Blízkeho východu, myslím si, že to veľmi dobre odzrkadluje, ako sme postupovali v rámci incidentu v Gaze a pri ďalších incidentoch. Potom spadajú všetky tie stanoviska, ktoré sme prijali v rámci palestinskej otázky a kde išlo aj o to, aby Európska únia hovorila silnejším hlasom v Palestíne, špecificky v tomto roku kedy by vlastne štát, palestinský štát sa mal dostať do tej poslednej fáze, kedy by sa vlastne mali vytvoriť posledné kroky na jeho vytvorenie. Takže o všeobecnosti pokračujeme v zahraničnej politike v našom úsilí. Snažíme sa byť aktívni vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú ľudských práv, špecificky čo sa týka ochrany zraniteľných skupín, kde ide o ženy, deti v ozbrojených konfliktoch. A neskôr by som sa viac zahlbil do detajlov projektu, ktorý sa týka Gazi, kde pracuje ITF a chcel by som spomínať aj aktivity, ktoré sa týkajú situácie v Darfúre, pred niekoľkými rokmi bývalý prezident Janošek bol veľmi aktívny v tejto oblasti a snažil sa zmierniť utrpenie ľudí v tejto oblasti. Teraz e, tá druhá skupina tých hesiel, ktoré som spomenul na začiatku, boli byť regionálny a zároveň globálny, aby takáto bola naša zahraničná politika, bola tak regionálna, ako aj globálna. Čo sa týka tej regionálnej stránky, tu ide pre všetkým o Západný Balkán, to je ten región, ktorý my naďalej ako Slovensko veľmi podporujeme. Podporujeme euroatlantickú integráciu, to sa týka všetkých štátov regiónu. A my k tomuto prispievame tak politicky, hospodársky, ako aj vojensky. A budeme v tom aj naďalej pokračovať v rámci našich možností. Potom ďalšia dôležitá vec je ratifikácia, podpis arbitrážnej dohody medzi Slovinskom a Chorvátskom. To sa podarilo vyriešiť eh, spory o hranice ešte v minulom roku a toto bude implementované hneď ako vlastne Chorvátsko podpíše prístupovú dohodu. Toto bol významný krok smerom k regionálnej spolupráci to je veľmi dôležité, že Slovinsko a Chorvátsko zahájili regionálnu iniciatívu. Cieľom je spájať štáty regiónu, posilniť spoluprácu medzi nimi a ju potom rozvíjať. Ďalej sme boli aktívni a v tom pokračujeme. Pôsobíme na jednotlivých e, fórach, ide, ide o vojenské a civilné misie, je tu UPM, ULEX, Altea a tak ďalej. Samozrejme, aj nesmieme zabudnúť na KFOR, kde je veľký vojenský kontingent. Spolu s Európskym parlamentom sa nám podarilo dosiahnuť to, že proces vízovej liberalizácie sa podarilo ukončiť minulý rok a Slovinsko bol jeden z najväčších podporovateľov a urychlovačov celého toho procesu pre nás bolo veľmi významné, aby ľudia mali možnosť slobodne cestovať po Európe, tak ako to vlastne bolo bežné pre týchto ľudí pred 20 rokmi. A čo sa týka vízovej liberalizácie, toto je veľmi dôležité aj z hľadiska slobody pohybu. To je veľmi dôležité pre všetkým pre mladých ľudí na, na západnom Balkáne, ktorí sú budúcnosťou regiónu. Európska perspektíva je hlavný motivátor E, týchto štátov, aby sa tieto štáty ďalej rozvíjali, aby pokračovali v reformách. A ja zvyknem hovoriť, že európska perspektíva je vlastne pohonom všetkých reforiem v štátoch Západného Balkánu. Takto to vlastne fungovalo aj pre naše krajiny, keď sme sa pripravovali na pristúpenie k EÚ pred niekoľkými rokmi. Preto si myslím, že Európska únia musí naďalej ponúkať kredibilnú európsku perspektívu týmto štátom. Samozrejme, štáty ako také musia vykonať svoju časť práce. Myslím si, že na európskej úrovni by sme špecificky v tomto roku potrebovali určitú, určitý prehľad o tom, čo chceme dosiahnuť v tomto roku v tom štáte. Máme tu eh, štáty v jednotlivých etapách, ktoré sa pripravujú na členstvo Európskej únii. Pevne veríme, že Chorvátsko e, čo najskôr ukončí rokovania a môže podpísať prístupovú zmluvu. Samozrejme, tie štáty sú v veľmi rozdielných etapách a vidíme tu vlastne dve skupiny, keď tak môžem povedať. Máme tu jednu skupinu štátov, ktorá je na ceste, sa pripravuje tam Macedónsko, ktoré vlastne čaká na to, aby sa otvorili rokovania. Potom tu máme Čiernu horu, ktorá je kandidátským štátom a očakávajú, že sa stanoví určitý dátum do konca roka. Potom je to Srbsko, ktoré vlastne má odovzdať dotazník, respektíve žiadosť a pevne veríme, že sa rýchlo dostanú na európsku cestu. To sú štáty, kde veríme, že sa začnú rokovania ešte pred koncom roka a pevne verím, že sa čoskoro stanoví dátum, aby sa mohlo čo najskôr rokovať. Potom je druhá skupina štátov, kde máme Albánsko, ktoré predložili žiadosť, podali žiadosť kde sa čaká, že teda sa stanú kandidátským štátom, potom je to Bosna a Hercegovina, ktorá ešte nepodala žiadosť a potom tu máme Kosovo. A Európska únia musí stále ešte pracovať na vzťahoch s týmto štátom a musí vytvárať istý program. Toto je druhá skupina štátov, kde pevne veríme, že by sa nám podarilo zabezpečiť určitý vývoj vpred. Mimoriadná pozornosť sa bude zameriavať na Bosnu a Hercegovinu, aspoň teda dúfame. A my ako Slovensko sa zameriavame na Bosnu a Hercegovinu. Máme aj mimoriadného vyslanca pre Bosnu a Hercegovinu. Snažíme sa im pomáhať, aby ten vývoj bol rýchlejší. Bolo by tragické, keby ten štát, ktorý utrpel skutočne e, veľké straty vo vojne, aby teraz zaostával. To je bolo skutočne veľmi polutovania hodné. A teraz, keď hovorím o Západnom Balkáne, dovolte, aby som vysvetlil, ako ITF spadá po celý ten koncept a čo vlastne vykonáva ITF v regióne. Ako som spomenul, ITF začal ako fond pre Bosnu a Hercegovinu, potom rozšíril svoje aktivity na celý región a úspešne sa podarilo dokončiť odminovanie Macedónsku v Kosovo, Albánsku, v Čiernej hore a Srbsku. Takže jediné dva štáty, kde je ešte problém s mínami v regióne, sú Bosna a Hercegovina a Chorvátsko. Väčšina finančných prostriedkov, ktoré zozbieral IT v posledných rokoch, smeroval práve do tých štátov, kde bolo najviac mín, kde bolo roz... a od roku 1999 až do roku 2010 to bolo asi 150 miliónov eur, ktoré sa využili na odmiňovacie aktivity v Bosne a Hercegovine a približne 50 miliónov eur sa využilo na odmiňovacie aktivity v Chorvátsku. ITF zahájil aj regionálnu spoluprácu na juho, v juhovýchodnej Európe v oblasti odmiňovania toto, toto podporoval a uľahčoval ITF. Potom sa ukázalo, že bolo to veľmi dôležité opatrenie z hľadiska vytvárania dôvery medzi štátmi, ktoré vlastne skoncovali s týmito s tými vojenskými konfliktami. Toto bolo veľmi dôležité pre tie štáty. Bola to prvá téma, kde mohli vlastne po vojne tie štáty spolupracovať a takto sa mohli zaoberať otázkami mína a odmienovania. Tento prístup vlastne viedol k tomu, že sa vytvorilo bola koordinácia pre odmiňovanie v juhovýchodnej Európe. Vytvorila sa aj rada pre tieto účely a ITF bol centrom excelencie pre odmiňovanie. Čo sa týka juhovýchodnej Európy, tak tie štáty boli podporované v týchto oblastiach, potom ITF rozšíril svoje aktivity aj mimo regiónu, to znamená, že máme, regio- máme fond Máme aktivity na Kaukaze, v Centrálnej Ázii, ako aj na Blízkom východe. V roku 2009 OBSE a ITF zahájili projekt, ktorý sa týka uľahčenie spolupráce v rámci e, juhovýchodnej Ázie v oblasti odmiňovania. Toto je veľmi dôležité pre stredoazijské republiky, ako aj východnú Áziu, Afganistan, je to podobná základňa, ako sa vytvorila pre Západný Balkán a toto by vlastne, tu vlastne vznikla koordinovacia rada pre odmienovacie aktivity v Východnej Ázii a to je určitá koordinácia medzi OBSE a ITF. Uh, let me then, let me continue with, um, um, uh, with um, Dovolte, aby som pokračoval tretou časťou. To bude tá tretia skupina princípov, ktoré sú rozhodujúce pre našu zahraničnú politiku a to je princíp, že slovinská zahraničná politika chce byť ambiciózna a zároveň relevantná. Naša hlavná zodpovednosť sa týka samozrejme ľudí, obyvateľstva, chceme zlepšovať život ľudí, snažíme sa vytvoriť základné predpoklady pre stabilitu a pre mm, kvalitný život. A máme tu projekt, ktorý zmenil život ľudí na Západnom Balkáne, ako som vysvetlal v súvislosti s ITF. A môžem poskytnúť vlastne údaje údaj o tom, koľko Metro štvorcových sa podarilo odminovať v regióne. V regióne ako aj mimo regiónu. ITF, ako som spomínal na začiatku, koordinuje aj projekt v Gaze. Toto je projekt, ktorý sa týka pomoci obetiam deť, a pre všetkým deťom v Gaze. A tu sme pomohli 61 deťom Ide tu o rozličnú pomoc ako rehabilitácia, psychická pomoc, lekárska pomoc a podľa môjho názoru toto je vlastne jediná inštitúcia, ktorá takto pomáha. Ide tu to, aby sa deti z Gazy v rámci spolupráce s lokálnymi palestinskými partnermi dostali z tohoto komplikovaného prostredia. Ide tu o tie deti, ktoré boli najviac zranené, kde prišli o jednu alebo dve končatiny. Tieto deti boli v Slovensku, išlo tu o 120 detí. A takéto plány máme na, na budúci rok. Tieto deti ostali na Slovensku, v Slovensku 4 roky a potom sa vrátili do Gazy. My sa snažíme ešte zlepšiť túto e, túto, toto opatrenie. Snažíme sa vytvoriť e, určité možnosti na palestinskej pôde v rámci palestinskej administratívy, aby tam sa poskytovala dobrá lekárska starostlivosť, aby deti nemuseli nakoniec cestovať do Slovenska, aby sa im potrebná starostlivosť poskytla priamo v Palestíne. Potom je tu ďalší projekt, kde ide o výstavbu škôl. A to sa týka UNRI, ktorá aktivizuje v Gaze a tu sa poskytuje psychologická pomoc, ako aj iná forma lekárskej starostlivosti práve týmto deťom. To znamená, že je to projekt, ktorý samozrejme je pomerne malý z hľadiska rozsahu, ale je veľmi významný pre dotknuté deti Keď hovorím o ambíciách a keď hovorím o rolantnosti zahraničnej politiky, tu ide o to, že chceme zmeniť život ľudí a spomínal som že naša politika je ambiciózna a to sa týka aj toho, že sa snažíme získať nestá, miesto nestáleho člena v Bezpečnostnej rade na obdobie 2013-2014 tá kandidatúra jasne dokazuje úmysel Slovenska využiť naše skúsenosti. Opierame sa tu o naše znalosti, o naše projekty a chceme sa snažiť hľadať odpovede na naše spoločné problémy alebo spoločné výzvy, ktorým sa zaoberá Bezpečnostná rada na záver dovolte, aby som poskytol pár čísel, ktorý sa týka ITF aby ste mali určitý obraz o tom, čo vlastne robíme. Mali sme asi 130 darcov, ktorí prispeli ITF. Je tu 28 vlád, Európska únia ako taká UNTP. Môžem povedať, že ITF je vlastne úspešný transatlantický projekt. Pomáha s pomocou USA a taký istý podiel dáva aj Európska únia. To znamená, že sa pozbieralo viac ako 250, tisíc, 250 miliónov eur takýmto spôsobom. A toto sa použilo na odmiňovacie aktivity. Začalo sa to v roku 1998 ako malý medzinárodný trastový fond, Boli tam veľmi nízke administratívne náklady a toto veľmi upokojilo darcov. A tak sa bolo možné zamerať takmer výhradne na odmiňovacie aktivity na západnom Balkáne. Čo sa týka ITF, tak celkovo sa odmiňovalo asi 107 miliónov metrov štvorcových v regióne Západného Balkánu a 2 milióny m2 sa odmínovalo na Južnom Kaukaze. Ošetrenie sa poskytlo asi 2000 obetiam mín a 40 tisíc detí, ako aj dospelých z tých oblastí, ktoré, ktoré, kde boli rozmiestnené míny, boli podporované v rámci projektu MRE. ITF teraz pracuje na novej stratégii, máme novú stratégiu od roku 2009 do roku 2013, kde sa snažíme rozšíriť naše aktivity iba z odmiňovania a pomoci obetiam aj na celé spektrum posilňovania bezpečnosti. Snažíme sa konať viac, aby sme eh, podporili programy deštrukcie konvenčných zbraní, Ďalej sa snažíme podporovať demobilizáciu a, a ničenie zbraní, deštrukciu zbraní a snažíme sa podporovať miestne obyvateľstvo. A teraz sa blížim záveru. Našlapné míny sú reliktom starej doby, a preto by, sme, by sa naše politika mali zamerať na to, aby sme odstránili takéto, takéto prežitky a dovolte, aby som ocenil tú pomoc, ktorú Európska únia, mnohé európske štáty poskytujú a ako pomáhajú ITF, ako nám poskytujú finančné prostriedky a takto podporujú odmienovacie aktivity na Balkáne ako aj v iných regiónoch. A toto umožnilo, že ITF nakoniec bol veľmi úspešný nástroj, taký aký. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci beaucoup. Mm, ďakujem pekne pánovi ministrovi. A predtým, než začneme diskusiu, mám tu štyroch rečníkov, ktorí požiadali o slovo. Chcem pripomenúť najprv tom, že 2011 bude špecifický rok pre vašu krajinu, pretože v júni budete sláviť 20 rokov vašej nezávislosti a máme tu medzi nami dvoch eh, slovenských eh, poslancov, ktorí sú veľmi aktívni práve v našom výbore. Ivo Weigel, ktorý veľmi prispel k tomuto zasadnutiu eh, a Jelko Kacín, ktorý bol spravodajcom pre otázku Srbska. Vy ste tiež spomínali činnosť Európskej únie pre mm, mm, odstranenie víz pre krajiny Západného Balkánu. Je to jeden z našich kolegov, pán Fajon, ktorý veľmi pracoval takisto na tejto téme. Je, Alois Petrola tu nie je prítomný, ale chcel by som ho spomenúť, pretože takisto je veľmi aktívny, hlavne v otázke krajín Strednej Ázie. Takže zástupcovia slovenskej delegácie sú veľmi aktívni, aj keď tá veľkosť krajiny nie je až taká e, veľká. Kvalita môže byť význačnejšia. Teraz dostávam slovo pánovi Van Ordonovi, ktorý je zastupcom ministra eh, výboru zahraničných vecí pre túto oblasť. Ďakujem. Uh, thank you very much, Chairman. Uh... Ďakujem pekne. Chcel by som privítať pána ministra a poďakovať mu za jeho poznámky. Rád by som sa, by som sa uh, eh, zameral na oblasť, ktorá spadá do môjho spravodajcovstva som spravodajcom eh, k materiálu o pokroku v eh, oblasti odmiňovania počas eh, dlhého obdobia. Momentálne tá správa je vypracovaná. Boli tu už aj predošle, predošle aktivity, kde som bol veľmi, veľmi aktívny v oblasti ITF. Odmíňovanie je jedno z toho oblasti, si myslím, kde Európska únia robí užitočný kus práce a správne tvrdíte, že sme najviac prispievame k odmíňovaniu počas celého toho obdobia. E, vytvárame ITF, pretože to bolo, pretože to bolo treba naozaj riešiť na Balkáne a je tu naozaj dobrý prístup e, vzhľadom na financovanie z USA. My sme to všetko rozbehli a teší ma, že je tu úspech, ktorý vy slávite Blahoželám vám k vašej práci za mnohé roky. Mimovládne organizácie, ktoré vznikli, už sa nerozpadnú, ale skôr e, prejdú do iných organizácií. Na to, preto by sme sa mali zameriavať na otázku odmínovania. Ak sa vrátime k, tým, k tomu pôvodu juhovýchodnej Európy, teda k, k, k Bosne a Hercegovine, tak moja otázka znie, ak, ako vnímate to, do akej miery je tam ešte problém, problém e, s mínami a obeťami v tejto časti teda sveta, pretože musím povedať, že keď e, sa doho- sme sa dohodli e, v roku 1997 na Otavskej dohode, vtedy sme e, nevizualizovali, že to bude nekonečný vlastne proces, ktorý bude pretrvávať. Mali sme veľmi uzavretú, limitovanú predstavu. Hovorili sme o desiatich rokoch, aby sme prekonali čo najvážnejšie prioritné oblasti um, pomoci e, obetiam um, a keď sa pozrieme teda na oblasti ako je juhovýchodná Európa, kde bolo také výrazné e, európske angažovanie sa po celé roky a toľko zmien sa odohralo, tak mňa zaujíma, do akej miery podľa vás tento boj problém bol prekonaný. Vždy som mal obavy, že sme nedostatočne využili ozbrojené zložky krajín ktoré sa do konfliktu zapojili. Mám osobitne na mysli Bosnu a Hercegovinu. Zdá sa, že je tu akási neochota e, zapájať e, vojenský personál do týchto aktivít. Hovoríme o zodpovedných e, za tieto e, mínovacie procesy, ale takisto je tu zodpovednosť za ich odstraňovanie po konfliktoch a je tu určitá neochota e, urobiť tak. Mám dojem, že tá neochota pretrváva. Podľa mňa to sú premrhané možnosti. Možno by ste mohli nám povedať, do akej miery ITF príjima naďalej európske prostriedky. Prostriedky podporu. Veľmi ma zaujímajú aj ďalšie oblasti činnosti, ktoré robíte, vaše rozšírené aktivity, ale zdá sa mi, že sa treba zameriavať na tieto oblasti, aby sme naozaj mohli povedať, áno, vyriešili sme ten problém. Môžeme to uzavrieť a možno e, sa reaktivovať, keď sa objavia nové problémy. Ďakujem vám každopádne za vašu dnešnú návštevu. Ďakujem pekne pánovi Fan Ordanovi. Teraz mám štyroch rečníkov, ktorí požiadali o slovo a máme na to čas až do 11.15. Sme troška meškáme vzhľadom na, teda, e, na ten čas, ktorý máme, môžeme poskytnúť pánovi ministrovi na odpovede. Keď ste, pán Orden, hovorili počas vašho prejavu, ja som chcela sa práve požiadať v Bosne a Hercovigine, tá šírka toho e, konfliktu práve e, nám ukazuje, že ten konflikt ešte stále nie je vyriešený, hlavne pokiaľ ide o odminovanie, ale chcem sa spýtať, že či tie problémy, s ktorými sa potýkate, či ide len o kvantitatívne problémy kvôli tej k tomu počtu tých mín, ktoré tam boli uložené, alebo ide aj o politické problémy, s ktorými sa stretávate v Bosne, či čiastočne vysvetľujú to, to omeškanie, ktoré tu vidíme, pretože ešte veľmi ďaleko sme od našich cieľov, ktoré sme si stanovili v oblasti odmínovania, takže toto je otázka z mojej strany. A teraz pán Feigl, máte slovo. I think... Eh, Ďakujem, pán predseda. Myslím si, pán minister, že ste urobili správne. Keď ste tú úspešnú slovinskú iniciatívu, jednu z najúspešnejších aktivít slovinskej e, diplomácie ITF, keď ste teda ste to zakomponovali do širšieho kontextu, pretože tu máme dočinenia s mínami, ktoré sú reliktami z minulosti, minulých, minulej politiky minulej obrannej politiky. A teraz tu máme určité iné míny, tak povediac. Ľu, ľudí, mužov, ktorí sa menia na míny. Máme tu teroristické e, útoky, kde osoba sa stáva mínou a je to ešte nebezpečnejšie a ešte zastrašujúce než e, klasická problematika mín. A rád by som počul vaše komentáre k tomu môjmu úsudku, ktorý je tento, že neriešené problémy, obzvlášť na miestach, kde vieme, že existujú vážne krízy, že vlastne tieto e, zvyšujú toto nebezpečenstvo nových typov mín, nových typov skrytých, skrytej e, energie, ktorá je vážnou hrozbou mieru na svete a stáva sa tiež vážnym morálnym problémom. Takže rád by som počul váš komentár mladého politika, a ministra zahraničných vecí, ktorý e, je zodpovedný za svet zajtrajška. Ďakujem pekne. A teraz pán Janec má slovo. Perdón. Eh... Pardon, pán predseda, chcel by som sa spýtať veľmi stručne, pretože už niektorí kolegovia, ktorí predo mnou vystúpili, niektoré tie otázky položili, ktoré som chcel položiť aj ja. Chcel by som len dodať k tomu toľko, že poprvé chcem poblahoželať pánovi ministrovi za jeho prítomnosť, za jeho implikáciu do takejto dôležitej otázky. A máme tu jeden aspekt, ktorý je veľmi dôležitý, nielen pre všetky druhy politiky, hlavne pre demokraciu a multilaterálnu politiku, a je to verejná mienka, sú to ľudia národ, e, ktorý je veľmi dôležitý. Myslím, že toto nie je až také známe. Konkrétne sa to týka programu ITS medzi verejnými, verejnou mienkou, kde e, tiež to treba zohľadiť, pretože v Španielsku pri mnohých príležitostiach e, diskusie, ktoré som mal treba na univerzitách alebo v iných fórach, tu vyvstala otázka mín a keď som sa pýtal, no, alebo keď bol spomenutý tento program, Ľudia boli e, dosť skeptickí a e, spomínali mnohé mimovládne organizácie, ktoré tvrdia, že e, v niektorých krajinách prichádza k veľkým podvodom, pokiaľ ide o finančné zdroje, ktoré sú poskytované pre odminovanie. A naďalej tieto krajiny ešte aj vyrábajú dokonca míny. Preto by som sa chcel spýtať na tému, ktorá sa týka práve verejnej mienky či zohľadovaná. Po druhé, veľmi dobre ste uh, urobili to, že ste tu načrtli taký stručný obraz situácie, pokiaľ ide o vzťahy Európskej únie s niektorými krajinami Západného Balkánu a tých možností uh, pokroku v rokovaniach a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité, pretože Máme tu, častokrát počúvame negatívne aspekty o, zo strany teda, alebo o Európskej únie eh, mm, v očiach kandidátskych krajín, ktoré by chceli vstúpiť do Európskej únie. Európska únia by nemala byť takým škodlivým teda klubom eh, v očiach týchto krajín pre tieto krajiny, ktoré chcú vstúpiť eh, do nej a my, ktorí sme v rámci nej, tak by sme mali práve poskytnúť taký ten pozitívny obraz. Merci. Ďakujem pekne. Teraz pani Lunaček, ktorá je takisto našou spravodajkyňou pre e, z výboru zahraničných vecí pre Kosovo. Um, thank you. Ďakujem a vítajte. Ďakujte pán, vítajte pán e, minister. Ďakujem za vaše informácie o tom, čo fond robí a blahoželám vám aj k tomu, čo krajina, vaša krajina, e, nielen v Bosne, ale na celom Balkáne robí za poslednú dekádu Myslím si, že je to veľmi dôležitá činnosť, ako ste sám bol povedal, e, odmínovanie a odstraňovanie zvyškov e, vojny. To všetko má dopady nielen na ekonomickú stabilizáciu, ale aj na, tú, tú, na to zmierňovanie bolesti a utrpenia tých, ktorí, e, ktorí boli postihnutí je to dôležité eh, pre krajiny, ktoré sú na ceste rozvoja. Vážim si to, že sa snažíte prepojiť tieto projekty s rozvojovými projektami, pretože podľa mňa je nie len dôležité odmíňovať, ale aj napredovať v procese. To by som chcela teda oceniť a mám otázku, ktorá eh, sa týka eh, tých kazetových mín. Bola som v Rakúsku jednou z tých, ktoré presviečali e, našu vládu, aby sme dosahovali e, Dublinskú dohodu. Tieto kazetové bomby sú, sú súčasťou vašej činnosti? Neviem, či je to... Nie som si istá. A ak nie, prečo tomu tak nie je? Takisto, čo povedal pán e, Janes, aké silné sú a intenzívne sú vaše aktivity smerom presviečaniu iných krajín, e, e, likvidovania zásob e, na skladoch rôznych týchto spomínaných zbraní. Takisto dosahovanie dohody smerom k tomu, aby sa už nepoužili. Viem, že je to v dohodách, ale mnohé krajiny nepodpísali tieto dohody. Otázka znie, ako to dosiahnuť. Tu v Európskej únii e, máme osobitnú, osobitnú, osobitnú rozpočtovú linku pre e, míny, nášlapné míny. Je to v nástroji tiež takisto Stability, DCI, EDF a teraz ďalšie predpoklady pre finančné výhľady. Čo by ste vy povedali, aby sme urobili osobitnú rozpočtovú linku na e, likvidáciu týchto zbraní alebo v rôznych iných. Podľa mňa by to malo byť e, v jednej časti, ale to je otázka diskusí. A ešte k politickým otázkam. Vy ste správne povedali, že liberalizácia e, víz bola uzavretá minulý rok občania Kosova sem nespadajú. Kedy začne tento dialog? Čo mi k tomu môžete povedať? Ďakujem pekne. A teraz na záver pán Jelko Kacin, ktorý je spravodajcom FETu pre Srbsko. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Z... Eh, Vážený pán minister, ako eh, povedala predrečníčka Ulrike, existuje potreba pomôcť krajinám, aby eh, E, zničili veľké zásoby e, ťažkej munície v celej Európe, nie len na Západnom Balkáne. Keď som ešte bol členom e, riadiacej rady ITF, tak sme hovorili o tom, ako by sme mohli tieto aktivity ITF šíriť aj smerom k, takejto širšiemu záberu v Albánsku s obrovskými hroznými následkami na miestnom obyvateľstve došlo k výbuchu takéhoto depotu, takéhoto skladiska, ale takýchto skladisk je veľa vo východnej Európe. Váš názor by ma zaujímalo. Existuje e, také zmýšľanie smerom k týmto cieľom e, rozšíriť aktivity ITF týmto smerom. Tiež by som chcel hovoriť o tom, že toto je podvýbor pre obranu Ide tu o bezpečnosť, je to výbor pre bezpečnosť a obranu, ide o atmosféru v regióne po nedávnych, nedávnych nepokojoch e, v Tyrane, ktoré sa tak trochu e, zmiernili. Naďalej tu máme nebezpečenstvo, že by sa mohli kedykoľvek zopakovať. Takže rád by som počul názor vašej vlády ako budete riešiť túto veľmi citlivú situáciu v Albánsku. Samozrejme, že je tu e, e, liberalizácia vízového režimu pre e, Albánsko, ale ak takéto niečo by sa stalo, pred trom mesiacmi nebolo by došlo k tej liberalizácii vízového režimu. Teraz sa to udialo a to je teda presný obraz politickej atmosféry v Albánsku. S týmto spojenie ešte by som chcel povedať o diskusii, ktorá práve prebieha v Štrasburgu na tému obchodovania s ľudskými orgánmi. Veľmi kontroverzný materiál. E, tento materiál naozaj otravuje atmosféru v regióne. Táto tematika otravuje tú atmosféru. Sú to e, hrozné obvinenia. A bolo by naozaj veľmi zložité nájsť e, východisko z tohto nebezpečného kruhu, ktorý sa len zrýchluje tento, tento kolotoč je nielen pre Albánsko či Kosovo nebezpečný, ale otravuje atmosféru aj v Belehrade a zatieňuje celkovú atmosféru v regióne. Takže aké je stanovisko vašej vlády k, týmto, k, týmto, e, k tomuto materiálu? Ďakujem pekne. Pán Šťastný požiadal o slovo, takže veľmi stručne mu ho udelujem. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Minister, and Ďakujem a Chcem vám, pán minister, poblahoželať e, k vašim e, hodnotným aktivitám, ktoré ste rozbehli v roku 1998. Ja vlastne mám technickú otázku na vyjasnenie. Pochopil som to tak, že sa vyberajú prostriedky v, v, v Spojených štátoch a tie sa potom e, z množstva rôznych prameňov, donorov e, dodávajú k európskym prostriedkom. Sú to, e, je to teda smerom zo Spojených štátov, alebo naopak. Ja som to pochopil tak, že smerujú tie peniaze naopak. A ďalšia otázka sa týka toho, či e, ITF sa zapája aj do nákupu zariadení, alebo je to len úloha kooperačná, rehabilitačná. Hovorím to preto, pretože Slovensko vyrába e, zariadenia, ktoré sú celosvetovo známe na odmínovanie. Známy je e, e, prístroj Božena, ktorý sa používa, to sme robili, vyrábali ešte za sovietského obdobia, veľmi ťažké zariadenia. Teraz takéto zariadenia naďalej pracujeme. Merci, monsieur ministre. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz máte 10 minút na to, aby ste odpovedali na dané otázky. Hvala lepa. Hvala lepa za uh lepe besede o... Ďakujem. Ďakujem za položené otázky a komentáre, ktoré sa týkajú práce fondu. Musím povedať, že v Slovensku sme skutočne hrdí na to, čo sa podarilo dosiahnuť v rámci ITF a myslím si, že je to dobrý dôkaz toho, že aj keď sme z geografického hľadiska malý štát, máme možnosť eh, vykonať eh, významné veci, ktoré môžu prispieť ku kvalite života mnohých ľudí a môžeme vykonať mnohé projekty na medzinárodnej úrovni. Teraz by som krátko prešiel k tým otázkam, ktoré ste položili. Začal by som Kosovom. Musím sa ospravedlniť. Využil som taký nesprávny výraz. Vízová liberalizácia oblasti Západného Balkána neukončená, ešte je tam Kosovo a pevne veríme, že by sa podarilo čo najskôr zahájiť vízový dialog s Kosovom. Myslím si, že bol by to istý signál zo strany Európskej únie, že oni sú tiež súčasťou Západného Balkánu a že majú budúcnosť v Európskej únii. A také prvé znamenie, alebo taký začiatok mohlo byť e, vízový dialog a potom by sa mohlo prejsť iným témam. Myslím si, že bolo, bolo by dôležité, aby sa s tým začalo čo najskôr. No a potom samozrejme dôležitý dialog, ktorý by sa mal zahájiť medzi Srbskom a Kosovom. A teraz čo sa týka Bosny. Problém s mínami v Bosne, áno, je stále aktuálny. Týka sa to nielen Bosny, ale aj Chorvátska. Isté vám známe, že sú tam viaceré fázy, ako to celé prebieha. Odstraniť všetky míny, to je posledný stupeň, čo môže byť vlastne cieľ, ale nie je to taký cieľ, ktorý sa vám podarí dosiahnuť v každom štáte. Bol by, taký, bol by to ideálny cieľ, nemá žiadne míny ale dosiahnuť bezpečnosť je podľa mňa už značný úspech, aj keď sú, by tam boli ešte určité míny, ale by neohrozovali ľudí, nebránili by hospodárskym aktivitám, nebránili by obnove štátu. Väčšina štátov už je v tej fáze, že nemajú žiadne míny, alebo situácia je bezpečná. Ale celkovo je tam eh, veľké nebezpečie, ktoré znamenajú míny v Bosne, to znamená, že je nutné ďalej pokračovať v odmiňovaní v Bosne. Zameriavame sa na Západný Balkán. Nechcel som zbudiť nejaký dojem, že opúšťame Západný Balkán a snažíme sa pozoviť v ostatných regiónoch. ITF je určitý projekt, ktorý fungoval viac ako 10 rokov veľmi úspešne a zaoberáme sa samozrejme aj jeho budúcnosťou Vieme, že potreba odmiňovania na Západnom Balkáne bude klesať a aj tie finančné prostriedky na odmiňovanie na Západnom Balkáne klesajú. Zaoberáme sa tým, ako môžeme využiť takýto fungujúci fond pre odmiňovacie aktivity alebo prípadne pre nejaké nové aktivity, ktoré by mohli byť prepojené s odmiňovaním. A tu e, sa potom pozeráme na ďalšie možnosti, ako sú napríklad malé zbranie, to je mala byť ďalšia fáza, ale najprv je nutné ukončiť tú prácu na Západnom Balkáne, to je našou prioritou, väčšina prostriedkov bola vynaložená práve v regióne. ITF má isté problémy s získaním financovania zo strany EÚ. Ide o to, že to nie je medzinárodná organizácia, je to tr- trustový fond, ktorý vytvorila slovenská vláda spolu s bosnianskou vládou a je do toho zapojená aj chorvátska vláda. To znamená, že nemá možnosť využiť niektoré európske funkcie, eh, európske fondy. Keby sa ITF e zmenila medzinárodnú organizáciu, bolo by v podstate jednoduchšie využívať európske financovanie. Čo sa týka financovania, funguje to tak, že ako prvé sú k dispozícii prostriedky z USA, každý rok americký kongres alokuje istú čiastku práve pre ITF, pre odmiňovanie. A potom k týmto prostriedkom pridáme ešte európske prostriedky. Tá suma je podstatne väčšia. Toto je vlastne taká garantovaná suma. Je to osobitná linka v rámci rozpočtu USA a to uľahčuje situáciu, preto je jednoduchšie ľahšie získať prostriedky z tejto strany ako v Európe. Čo sa týka celkovej situácie v Bosne a Hercegovine, nemyslím si, že by to nejako ovplyvňovalo odmiňovacie aktivity. To odmiňovanie prebieha nezávisle od toho, ale tá samotná situácia je znepokojujúca. Musím povedať, že vlastne tie posledné 4 roky e, plynovej vlády sú tak povediať stratené. E, tá situácia, ktorá tam je neudržateľná, je nutné niečo zmeniť v Bosne, aj čo sa týka našich vzťahov s Bosnou, musí sa to zmeniť. Myslím si, že v rámci Európskej únie sa musíme zamýšľať nad tým, ako môžeme pomôcť Bosne. Dôležité je nájsť určitý spôsob, ako môžu koexistovať tie tri Ehm, národ, etnika, ktoré tam žijú. Niečo sa ale musí zmeniť, ako som už povedal. Nemôžeme jednoducho pripustiť to, aby tí ľudia, ktorí tak trpeli počas vojny, jednoducho zaostávali, zatiaľ čo celý región sa rozvíja smerom vpred. Myslím si, že to je úloha tak pre nás, ako aj pre nich. Ale je to znepokojujúce a je nutné sa tým zaoberať a musíme sa zamýšľať všetci spoločne otázka, ktorá sa týkala nevyriešených problémov. Myslím si, že ste správne povedali, že doba sa mení a možno niektoré problémy, ktoré v minulosti boli zmrazené alebo niekde vonku a netýkali sa nás, boli niekde mimo, tak to už neplatí Všetky problémy sa nás vlastne dotýkajú a keď hovorím nás, tak myslím tým Európsku úniu. A ak sa niečo stane v Albánsku, tak, tak musíme si uvedomiť, že je to veľmi blízko k Európskej únie a je to automaticky náš problém. Ako môžeme byť zapojení do aktivít v Albánsku? Cez víkend sa uskutočilo neformálne stretnutie ministrov, kde sme sa pýtali, čo môžeme spraviť v Albánsku? Jednoducho nemôžeme iba prihliadať na to, ako sa rozvíja situácia, alebo nerozvíja, ako tam, tam stagnuje mesiace, vlastne už dva roky, ale no, zhruba rok a pol. Myslím si, že je nutné spolupracovať s jednotlivými stranami v Albánsku. Musíme pracovať ako Európska únia, budeme mať voľby v máji a musíme intenzívnejšie spolupracovať, musíme pomôcť v rámci prípravy volie, musíme diskutovať s partnermi, musíme im pomáhať. Možno by bolo dôležité sa viac zamerať na nich, aby aj oni mali ten pocit, že sa snažíme aj my. Dôležité Je viesť rokovania s lídrami, takže tak ako s vládou, ako aj s opozíciou je dôležité hľadať možnosti zmierenia. Konec koncov Európsky parlament minulý rok sa snažil v tejto oblasti. Mali by sme tu pomáhať ako Európska únia, aj rada môže konať. Je nutné viesť rokovania, podporovať ich, spolupracovať s nimi a zamerať na nich viac pozornosti, my budeme mať teraz nového vyslanca v Tyrane. To bude vlastne prvý veľvyslanec v rámci ESVČ. A to bude dobrá možnosť, aby on vlastne sa snažil a snažil, aby Európska únia tam bola viditeľnejšia. No a teraz čo sa týka tých nevyriešených problémov, týka sa to napríklad v stredomorskej oblasti a toho, ako sa tam situácia mení. Myslím si, že to, čo sa deje v Tunise, je veľmi znepokojujúce. A niečo podobné môže nastať aj v iných štátoch, čo dúfam, že nie. Preto si musíme položiť otázku, ako je možné, že sme nevideli, čo sa blížilo v Tunisku Možno to súvisí s tým, že nemáme dostatočný dialog medzi EÚ a oblasťou Stredozemného mora. Je tam istá spolupráca, ale očividne to dostatočne nefunguje. Potom sú problémy medzi Izraelom a Palestínou. Dôležité je podporovať dialog v celom regióne. Dôležité je spolupracovať v rámci Stredomorskej únie alebo v inom rámci. Dôležité je sledovať situáciu, zamýšľať sa nad tým, ako Európska únia môže pomôcť a ako je možné predchádzať krízam, ktoré sa môžu stať potom našimi problémami prostredníctvom nelegálnej migrácie alebo humanitárnej pomoci. To sú všetko oblasti, kde my musíme konať. To znamená, že vašu otázku beriem ako určité pozbudenie, by sme sa zaoberali všetkými problémami a hľadali riešenie problémov od Cyprusu až po otázky Náhorného Karabachu. S tým sa vami plne súhlasím, ale asi ľahšie sa o tom hovorí, ako sa to v skutočnosti rieši. A teraz, čo sa týka kazetových mín a tých skladov vojenského materiálu, súčasnosti ITF sa zameriava na e, nášlapné míny. Ako som povedal, pomaly sa presúvame k iným typom zbraní. Samozrejme, to si vyžaduje iný prístup a mm, míny, kazetové míny a malé zbranie, to sú e, to, tam medzi nimi sú veľké rozdiely. Dôležité je spolupracovať so štátmi napríklad so Srbskom. kde sa odstraňujú nevybuchnuté eh, nálože z operácie NATO. To sa týka Srbska. Je to mm, zatiaľ malý projekt, ktorý sa postupne rozvíja. Dôležité je eh, zbierať aj znalosti z týchto aktivít a to by bolo skôr zameranie do budúcnosti. A takto by sa to mohlo rozvíjať. Potom to bola otázka, čo by mohlo Slovinsko spraviť, aby sa podporilo, podporilo eh, odstránenie starých e, záťaží, myslím tým sklady zbraní, áno, tu sa snažíme pôsobiť, to sa týka aj kazetových mín. Potom dôležité sú e, dôležité šíriť povedomie a konec koncov v rámci konferencie ktorá sa týka Otavskej konvencie, ktorá sa uskutočí v roku 2012. Budeme sa snažiť prezentovať naše líderstvo v tejto oblasti a snažíme sa zamýšľať nad tým, ako je možné viac zapojiť zmluvné strany Otavskej konvencie do týchto aktivít, aj tých, ale ktorí nepristúpili ku konvencii. A vieme, že USA je jeden z veľkých štátov, kde veríme, že pristúpi otázke konvencií, snažíme sa s nimi rokovať na bilaterálnej úrovni. Sú tam aj iné štáty, ktoré ešte nepristúpili. Sú tam určité pozitívne náznaky. Ministerka zahraničných vecí USA sa stavia pozitívne k vykonaniu tých správnych krokov, aby sa stali súčasťou otázkej konvencie. Áno, pán predseda, už sa dostávam na záver. No a potom tá tematika tých e, rozpočtových liniek, no ne, nevyznam sa v detailoch európskeho rozpočtu, ale myslím si, že jeden, jeden rozpočtový riadok by bol jasný signál o tom, koľko financií by sa vynaložilo na odmiňovanie, ak by to bolo viacero rozpočtových e, liniek, bolo by to možno také nejasné. Dôležité je, aby sa odstraňovali míny v rámci medzinárodného spoločenstva, aby sa tieto aktivity podporovali a je nutné rieši tento problém. Niekedy nastáva situácia, že ľudia si po 10 rokoch myslia, že už je to asi vyriešené, ale nie je to tak, lebo sú tam stále problémy. A teraz posledná vec, Martyho správa. Toto sú všetko veľmi vážne obvinenia, ktoré sú uvedené v tej správe. A má to veľký vplyv na situáciu a pevne verím, že keď sa vypracovala správa, opierala sa o veľmi serióznu prácu a dôležité je, aby tie obvinenia sa vyšetrili, overili. To znamená, že musíme v plnej miere objasniť, čo sa udialo, ak sa niečo udialo, ako je teda uvedené správe. My si myslíme, že tieto vážne obvinenia je nutné vyšetriť, aby sa overilo, čo je pravdou a čo nie. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi ministrovi. Ďakujem za túto prezentáciu a za ten široký, široké aspekty, ktoré ste nám tu poskytli. Myslím, že to bolo veľmi užitočné. Určite budeme sledovať aj prácu pána Fan Ordena v oblasti odmieňovania, ako môžeme ako Európska únia podporiť rozšírenie tejto politiky. Chcem vám ešte raz poďakovať za to, že ste prišli. Vždy budete vítaní, keď budete chcieť sa vyjadriť k tejto záležitosti alebo aj k iným oblastiam. Takže urobíme si teda krátku prestávku predtým, ako tu privítame medzi nami pána Dekrema. Bien, chers collègues, nous reprenons... Euh, Drahí kolegovia, budeme pokračovať v našej práci. Máme tu potešenie privítať pána Dekrema, ktorý je ministrom obrany Belgická, ktorý nás oboznámi o, so šiestimi mesiacmi belgického predsedníctva. Chcem hneď upresniť, že v oblasti samozrejme e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a takisto európskej bezpečnostnej a obranej politiky. E, predsedníctvo Rady pre zahraničné veci väčšinou je zastupované e, vysokou predstaviteľkou pani Ashton, ale systém rotujúceho predsedníctva podľa ďalej pokračuje a e, odohrali sa niektoré význačné udalosti v oblasti obrany za posledný pol rok 2010, obzvlášť Prvýkrát sa konalo formálne zasadnutie ministrov obrany v takom jedinečnom formáte. Ehm, bolo to vlastne bez účasti ministrov zahraničných vecí, potom tam bolo neformálne zasadnutie v Gande, Gente 23-24 september. Na rôznych fórach e, sa e, spomínal problém kapacít a takisto aj problém poolingu a sharingu, čiže vzájomnej pomoci a ďalby práce v tejto krízovej e, tak, v takomto krízovom období e, sa stal veľmi aktuálnym. Potom tam bola aj nemecko-švédska iniciatíva e, z novembra 2010 a potom to bola fransko-britská iniciatíva. Takže všetko toto sú témy, ktoré by sme sa chceli spoločne k ním s, e, s vami vyjadriť. Ďalej, pokiaľ ide o implementácii Lisabonskej zmluvy v oblasti obrany, Tiež to chceme spomenúť, pretože vy ste vykonávali v podstate toto belgické predsedníctvo v tomto prechodnom období a preto to aj vysvetľuje toto atypické atypický spôsob vládnutia, atypický formát, pretože až v decembri 2010 Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, aj keď bola ratifikovaná v decembri 2009. Stále ešte sa prispôsobujeme na nové normy, a hlavne v oblasti obrany. Hovorili sme pred chvíľičkou o o menovaní zastupcov na čelo agentúry, potom veľvyslanca Skoka, ktorý príde už čoskoro so svojím prejavom. Tu potom tam máme menovanie generálneho tajomníka pri pani Eštonovej, máme tu pána Vima na Afete, pána Popovského, čo skoro už privítame na sede. takže musí to byť veľmi zaujímavé, takisto tu majú ministri, ktorí sa majú vyjadriť k systému, k novej štruktúre inštitúcií, takže je to veľmi voľný systém a teda my sme veľmi radi, že vás môžeme tuto privítať a vypočuť si vás. Ďakujeme pekne, ďakujem pekne, pán predseda, drahý Arno, eh, drahí dámy a páni poslanci. Eh, som rád, že ste ma dnes tu pozvali. S veľkou šťastou som, s veľkou potešením som sem prišiel a hneď som pozitívne odpovedal na toto pozvanie teba, Arno, a takisto vás, pani poslanci, čo ma najviac znepokojovalo tieto posledné mesiace. Som sa chcel s vami o to podeliť. E, nešlo len o domáce problémy počas nášho belgického predsedníctva, s ktorým sa museli konfrontovať. E, dámy a páni, v oblasti obrany a bezpečnosti Lisabonská zmluva znovu premalovala ten obraz krajiny. Určite poznáte teda túto novú eh, normu. Pani Lady Ashton už je pri riadení, vedie zahraničnú politiku, tak na generálnom sekretáte rady, ako aj na komisia. Preto sme vždy kvalifikovali eh, túto, toto naše predsedníctvo vlasti EBOPu eh, La haute représentante a deux. Iná zastupkynia Um, táto naša zastupkynia má naozaj genetickú úlohu, keď chce načrtnúť a implementovať túto novú víziu, ako aj nové nástroje. Počas uh, uplynulého roku sme museli viesť uh, strašne veľa a riešiť veľa tém, s tým, že sme mali obmedzený počet personálu k dispozícii. Avšak táto táto perióda, toto obdobie zdá sa, že bolo pozitívne s tým, že sa nám podarilo aj naštartovať činnosť eh, oddelenia pre vonkajšiu službu. To bola priorita eh, nášho predsedníctva a bolo to práve aj, povedala by som, tá ústredná téma počas týchto šiestich mesiacov, čo malo aj dopad eh, v tomto čase aj na prácu pani Štunovej, pretože mala na mm, musela sa venovať eh, teda tejto otázke pre Belgicko. Ako jeden z členských štátov bolo nevyhnuté to, aby tento priestor eh, bol eh, vyriešený, aby toto nebolo len tak zamrazené, pretože toto riziko by bolo veľmi veľké pre nás a znovu by sa mohlo objaviť posilnenie novej dimenzie SZPP a EBOPu je e, oveľa dôležitejšia ako aj v rámci novej e, zmluvy, kde vlastne očakávania občanov EÚ sú veľmi e, dôležité. Verejná mienka EÚ nechápe to, že EÚ nie je diplomatickým aktérom na úrovni obrany a preto treba využiť túto energiu, aby sme pokročili vpred. Gentlemen, was developed out of the political cooperation politická spolupráca a naše vojenské e, zariadenia sa už od začiatku zapájali do európskej spolupráce a to musím povedať aj veľmi úspešne. Dneska máme strategický koncept, hoci nie je veľmi e, ambiciózny, avšak sú tu mechanizmy na strategické vízie, alebo aspoň ich môžeme nazvať snáď procesom. Nepochybne Najviditeľnejším výsledkom tohoto výsledku je množstvo misií, ktoré EÚ realizuje. A myslím si, že to je obrovský e, výkon. Vrátil som sa e, z Djibouti práve, a, kde som navštívil e, účastníkov misie Atalanta, veľmi úspešnej európskej misie. A preto Európska únia prijala obrovský krok vpred. E, krok, ktorý bol potrebný na podporu našich odvod. Napriek týmto e, dosiahnutým výsledkom, dámy a páni, treba priznať, že, že sú tu ďalšie dôvody na to, aby sme boli zodpovední a spolahlivý globálny partner aktér. Aby sme naďalej zostávali veľkým hráčom na medzinárodnej scéne. Veríme, že belgické predsedníctvo Rady EÚ bolo výbornou príležitosťou na konštruktívny prínos tejto veci. A preto jeden, ako z, jeden z hlavných dôvodov našeho predsedníctva sme e, označili rýchlu implementáciu Lisabonskej zmluvy. Veríme, že nové časti zmluvy môžu e, spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku vzniesť na vyšší a lepšie artikulovaný e, stupeň, aby sme sa vysporiadali s výzvami v medzinárodnej scéne. Lisabonská zmluva, dámy a páni, umožňuje lepšiu implementáciu komplexného prístupu. Tento prístup je kľúčovým a mal by sa stať hlavným nástrojom na boj proti e, bezpečnostným výzvam. Takýto koherentný prístup je silným e, nástrojom EÚ. Naozaj máme všetky nástroje a zdroje potrebné na to, aby sme konali komplexne. Našou najväčšou výzvou je aplikácia existujúcich nástrojov vo viacerých komplexných, komprehensívnych prístupoch v rôznych e, poliach, tak ako tomu hovoríme e, vojenskou hantírkou. Podľa mňa aj výrazný e, management kríz takmer vždy v budúcnosti bude potrebovať vojenské zložky a vojenskú podporu vojenského personálu. Toto sa, sa nezmení na tzv. E, civilnú formu. Potrebujeme naozaj výrazný dôraz operačného charakteru, kapacít, aby sme naozaj vykonávali takéto operácie. Tento komplexný prístup takýto prístup možno považovať naozaj za určitý, určitú náhražku komplexného prístupu. Tento prístup je unikátny pre EÚ a treba ho ďalej rozvíjať. Je to európsky e, jediný vážny návrh, tak to, to označujeme. A preto je veľmi potrebné rozvíjať kredibilným spôsobom tieto kapacity, koncept, jeho vykonávanie, aby sme sa stali partnerom vyberaným, uprednostňovaným a zodpovedovým partnerom v krízach e, podstate NATO vytvára malú koordinačnú jednotku na e, koordináciu týchto úsilí. A toto by malo byť hlavným impulzom pre nás, aby sme správne odpovedali e, na požiadavky, ktoré majú zmysel. Takéto kapacity nám vytvoria e, profil rešpektovaného medzinárodného partnera a naopak zo so Spojených štátov sa stane zase dobrý prepojený partner EÚ. Nová zmluva obsahuje aj nástroje ako napríklad e, doložku o vzájomnej pomoci a solidarite, čo dáva vyhliadky na e, pokrok v rozlišovaní medzi internými a ex e, externými formami bezpečnosti. Keď sa diskutuje o otázkach ako pomoc pri katastrofách či námorná bezpečnosť, musíme rozvinúť tieto koncepty pomocou týchto doložiek a musíme tiež vziať si čas, aby sme čo najlepšie premýšľali o špecifickom obsahu, ktorý špecificky zapadá do európskych kompetencií a ambícií. Určite by sme sa mali vyhnúť duplikácii s NATO. No a na záver, zmluva nám dáva nové perspektívy pre vojenskú spoluprácu v rámci EÚ. Stále, stále štrukturovaná spolupráca PESCO tak to nám dáva naozaj vyslovene dôležitú, dôležitý mechanizmus v rámci Lisabonu, ktorý nám umožní tým, ktorí chcú spolupracovať, konať jednomyselne v rámci svojich možností s ohľadom na vykonávanie na najdôležitejších misií. Počas nášho predsedníctva sme naďalej pracovali so španielským predsedníctvom a Investovali sme do možnosť, možného vyhodnocovania. Koncept však nie je ešte zrelý na rozhodnutia. Dostat, dodatočné úsilie je potrebné, aby sme dosiahli spoločné chápanie spôsobu, ktorý budú všetci akceptovať. Nemali by sme zabúdať, že text zmluvy bol napísaný pred desiatimi rokmi a že naše okolie sa rýchlo vyvíja. Pesko je nástroj, nie je to len prázdne meno mohli by sme hovoriť že, o tom, že cieľ bol čiastočne dosiahnutý. Hoci dlhá cesta je ešte stále pred nami. Pokrok vo vojenských kapacitách budeme na to potrebovať výrazné prostriedky. Momentálne s, ma, v centre našich diskusí je práve možnosť, je to, aká formu bude mať e, dá kooperácia citlivých oblastiach, ako je logistika alebo vzdelávanie. Som presvedčený, že nájdeme už zajtra alebo možno ešte neskôr oveľa lepšie možnosti v oblasti spolupráce. Mne sa zdá jasné, že by sme nemali naše zmýšľanie obmedziť ani našu predstavivosť na e, len jednotlivé formy spolupráce. Existujú mnohé obsahy spolupráce. Obsah predsa je dôležitý, nie forma. Potrebujeme prístup s otvoreným koncom, aby každý úspešný vzorec mohol byť rozšírený na nových partnerov, alebo aby sa dal opakovať inými. Dámy a páni, rozvoj európskych vojenských kapacít vo voje, v, v, eh, počas nášho predsedníctva v EÚ eh, e v oblasti obrany. Nuž, máme tu dve hlavné eh, línie pre náš pôrok. Na jednej strane je tu sú tu rôzne ambície, kapacity a okolnosti. Rozvoj kapacity vychádza z pragmatického prístupu k uplatňovaniu Lisabonskej zmluvy. V súvislosti sú tie, že vo všetkých členských krajinách existujú rozpočtové škrty a v oblasti obrany väčšinou zaznamenávame výrazné e, želania úspor e, financovania nie som proti rozpočtovým škrtom, každopádne však musíme tiež vyriešiť následovný paradox. Na jednej strane tu máme medzinárodné spoločenstvo a občania Európskej únie očakávajú od EÚ, že bude zohrávať svoju úlohu bezpečnosti ako účinný a racionálny partner. Na druhej strane musíme zareagovať na toto očakávanie a na novú úroveň úloh. A to v podmienkach, kde sa znižujú rozpočty v tejto oblasti a kde sa tiež znižujú, znižujú vnútroštátne kapacity. Tam ja páni, rozhodol som sa, že sa budem zaoberať reflexiou v tejto oblasti a budem sa zaoberať navyšovaním vojenských kapacít, ktoré by sa v rámci EU zdieľali. Je to veľmi citlivá téma a vy určite viete, že armáda veľmi často je vnímaná ako znak e, zvrchovanosti národných štátov. Pritom vieme, nakoľko myšlienka Európskej armády sa e, v mnohých členských krajinách začína profilovať. Európa obrany musí byť založená na snahe o spoluprácu, ktorá by bola stále užšia v oblasti bezpečnosti a obrany a takto prispievať SBSV tak, aby EÚ sa stala spolahlivým a stabilným partnerom, ktorý prispieva k bezpečnosti, prosperite a blahobytu na svete a predovšetkým na našom kontinente. Aké sú otázky, ktoré treba riešiť? Nož týkajú sa prínosu príspevkov, ktoré môžeme zabezpečiť z hľadiska navyšovania našich kapacít a to tak, že by sme číselne rozšírili a zlepšili kvalitu spolupráce medzi nami a zabezpečili čo naj, najúspešnejšiu realizáciu investícií a aby sme tiež zabezpečili koordináciu tak, aby naše snahy po úsporách neviedli k tomu, že rovnakým spôsobom by sme znižovali rozpočtové položky z hľadiska rozvoju a výskumu Tiež e, Spojené kráľovstvo, jeho spolupráca naznačuje, že e, najlepším postupom je cesta vpred, posilnenie interoperability, optimálne využitie vojenských kapacít. To sú dôležité a boli dôležité motívy pri tomto pragmatickom rozhodnutí. Podľa mňa však nie je pochyby o tom, že špecifický finančný e, obsah podporil toto veľmi dôležité zblíženie Ekonomická a rozpočtová kríza e, je všade, ale z tejto e, krízy treba vytvoriť aj príležitosť. Konsekvencie finančných a ekonomických kríz e, sú čoraz zjavnejšie aj v oblasti do, obrany a tieto následky tu aj pretrvajú ešte po nejaký čas. A teraz by som vám rád poskytol niekoľko podrobností o neformálnom stretnutí v Gente. Niektoré aspekty tohto stretnutia boli veľmi osobité, ako pani Ešto už dokumentovala. Ja som e, ju podporoval a mali sme možnosť, ja som týmto spôsobom možnosť dať, uviezť do praxe jednu z dôležitých frází alebo e, hesiel našeho predsedníctva. Belgicko podporuje Lady Ashton. Počas týchto úvodných diskusí s pani Ashton sme celkom jasne naznačili, že kolektívne pokroky v eh, našej zahraničnej bezpečnostnej politike a obranej politike sú veľmi želané a želá si ich aj Európska rada. Bolo to potvrdenie záverov Európs- stretnutia Európskej rady spred pár dní Eh, obra- ministrovia obrany EÚ eh, diskutovali eh, s pani Ashton, diskutovali sme prípravu decembrového ministerského stretnutia. Tieto diskusie sa hlavne zameriavali na hlavnú tému našeho neformálneho stretnutia a to bolo zlepš- zlepšené formy spolupráce spájanie a zdieľanie schopností a kapacít, spoločná vojenská výskumná činnosť a potrebnosť čoraz strategickejšieho prínosu pre EDF. E e ďalej diskusie s cieľom e, vytvorenie zlepšenia politického rámca s cieľom zapojiť všetky existujúce e, a budúce formy spolupráce do spoločnej vízie našich úsilí. Ako sme sa všetci dohodli na, e, a veľmi výrazne podporili tieto úsilia, toto je všeobecná politická vízia a smerovanie našej spolupráce, pokiaľ ide o schopnosti a to sa teraz odkazuje na dôležitý rámec. Na to spoločné vyhodnocovanie a spoločný charakter národných e, výberov, ktoré sa budú musieť e, diať v rámci e, kapacít, ministri jasne zdôraznili, že budú ďalej vytvárať zdieľanie, špecializáciu Východiskový bod takejto medzinárodnej spolupráce by mal byť veľmi praktický a mal by smerovať k zlepšeniu e, operatívneho vzhľadu a taktiež výkonu. Možné oblasti spolupráce sa identifikovali vrátane e, tréningu, školenia, logistiky, údržby a dopravy a ďalej e, ďalšie prvky multinacionálnej spolupráce ETC v Eindhovene, ktoré sú asi modelom takisto nejaké predstavy o zdieľaní úloh. Tie sa tu tiež objavili. E, napríklad politika e, vzdušného priestoru v Baltskej oblasti, to je príkladom napríklad pobrežnej spolupráce. Tiež sa pri, spomenul, že podpora multinacionálnej spolupráce sa umožnila bez toho, že by sa e, národné štáty zbavili svojej suverenity a slobody rozhodovania k politických rozhodnutiach. Rovnakým spôsobom koncept medzinárodnej spolupráce v oblasti helikoptery je veľmi slubným e, projektom. Ďalej praktickejšie ešte e, je tu potreba identifikovať nové polia spolupráce vychádzajúc analýz národných záujmov a kapacít. To veľmi všetci podporili. Preto, e, ako navrhli naši nemeckí kolegovia, systematická analýza by mohla odlíšiť naše potreby od e, vojenských kapacít, e, rozdeliť ich na tri oblasti, tieto vojenské kapacity. Prvá oblasť to sú tie, ktoré sú podstatné pre dovršenie našich cieľov, ktoré jednotlivé krajiny považujú za rozhodujúce a ktoré by takisto mali byť tiež na národnej úrovni. Po druhé, potom, potom tie, ktoré poskytujú potenciál pre partnerstvo, ako napríklad spájanie a tiež po tretie potom tie, ktoré sa dajú zapojiť a vykonávať spoločne alebo aj s inými partnermi ako e, čosi, čo by patrilo pod zdieľanie úloh. Toto sme výrazne podporili že by sme tu zohrávali centrálnu úlohu v tejto politickej analýze a pri analyzovaní možných oblastí alebo chýb v oblasti spolupráce. Odkaz na nové nástroje by nemal byť e, odkazovaný len e, do e, budúcnosti. Stála štrukturovaná spolupráca v každom prípade bola v záujme každého, nebola však predmetom našeho stretnutia Ministrovia obrany tiež to Hĺbšia spolupráca, ako aj európske rovnaké podmienky a malé riziko skreslení, vytvorenie na jednej strane európskeho obranného trhu a na druhej strane európskej technologickej priemyselnej bázy. To všetko sa posunulo vpred. Potreba plne implementovať e, obranný balíček komisie, to tiež sme pripomenuli. Bol totiž vyhlásenie a prísľub, že vytvoríme európske spoločné podniky, nie že by sme sa len obmedzovali na e, spoločné projekty, tak ako sme naznačovali smerom k rovnakým e, konkurenčným podmienkam. Ministri zdôraznili, že Ide o, aj o lokálnu zamestnanosť, efektívne e, kroky, iniciatívy by mali prichádzať viac z privátneho sektoru. Partnerstvo EU-NATO, tak to bolo tiež témou. Takisto aj aplikácia, aj to, že použitie prostriedkov nie je akceptovateľné tak, ako sa deje. Je tu dôležité a lákavé, e, sú tu výzvy viacerých štátov. Mnohí aktéry zdôrazňujú, že spolupráca je rozhodujúcejšia než kedykoľvek predtým. Spoločne s NATO Európska únia musí nájsť spôsob, ako bude zlepšovať svoju efektívnosť. Väčšina ministrov tiež eh, vysoko vyzdvihla spôsob, akým momentálne aktéry eh, pokračujú, ale nielen to, štrukturálne zlepšujú eh, praktické využitie. Počas stretnutia som navrhol e, e, predsedovi EUMC, e, aby sme toto diskutovali s partnermi v NATO. Mal by to byť súčasť želaného pokroku v budúcich dňoch. de la Défense. Dámy a páni, otázka obrany. Ministri obrany sa prvýkrát stretli na formálnom zasadnutí vo formáte len obrany 9. decembra minulého roku za predsedníctva e, pani Eštonovej tentokrát. E, dohodli sa na tom, že urýchlia ich spoluprácu e, v oblasti obrany, obzvlášť pokiaľ ide o rozvíjanie kapacít. Spojili sa, alebo pripojili sa ku Freemare rozhodli sa podporovať oveľa väčšie aktivity v oblasti obrany, obzvlášť pokiaľ ide o rozpočtové obmedzenie. Moji kolegovia, ministri obrany, žiadali, aby sa spojili a prerozdelili kapacity obrany, čiže v rámci toho pooling and sharing a Francúzsko a Británia už začali akýmsi spôsobom pracovať na tomto v polovičke novembra. Nemecko a Švédsko ďalej prispeli k tejto úvahe tým, že predložili nové návrhy ako aj členské štáty Weimarského spoločenstva pred E, vysokou predstaviteľkou. Máme tu aj ďalšie prípady v oblasti mutualizácie alebo spájania kapacít. E, môžeme spomenúť e, European Transplant a ďalej. Ďalšie ako kde je spájanie alebo prerozdelenie kapacít v oblasti vojenského letectva. Sú tu štyri signatárske štáty. Čiže tieto štáty sa vzdali časti svojich národných výsad. A potom Belgicko Banalox alebo Banal vytvorili spoločnú formáciu, pokiaľ ide o e, stíhačky a ďalšie e, helikoptery, ktoré patria k vojenskému letectvu. Máme tu ďalšie iniciatívy, ktoré začali za posledné mesiace. Toto by malo na pomôcť vytvoriť novú vlastnú dynamiku, ktorá by podporila nové možnosti spolupráce medzi členskými štátmi. Počas formálneho zasadnutia v decembri som zdôrazňoval a upresňoval, že spolupráca v oblasti kapacít v oblasti obrany, čím viac e, sa bude zvyšovať, tým viacej Európska únia bude zohrávať aktívnu a potrebnú úlohu na svete v oblasti mieru bezpečnosti a stability. To sa mi zdá byť veľmi dôležité v tomto kontexte, a aby táto spolupráca nestracala zo zreteľa našu ambíciu a náš spoločný údel, spoločný cieľ. Všetky formy tejto spolupráce by mali byť vytvorené otvoreným spôsobom, nechajúc, ponechajúc možnosti pre ďalšie krajiny, aby sa buď inšpirovali alebo pripojili Rada tiež poverila vysokú predstaviteľku Cathy Ashton, aby vypracovala správu do e, polovice roku 2001 o pokroku v e, práci, ktoré umožňuje identifikovať problémy v tejto oblasti, pokiaľ ide o spájenie a prerozdelenie zdrojov. Následne budeme môcť prijať opatrenia na základe tohto návrhu. Let me conclude. As repeatedly highlighted, ako už bolo zopakované, dôležité dosiahnuť pokrok v oblasti schopnosti a možností a dôležité, aby tu boli určité politické informy, e, impulzy. A ministri obrany potvrdili to, že Európska únia musí zohrávať koordinujúcu úlohu vo všetkých týchto oblastiach. Je tu vôľa aktívne spolupracovať v tejto oblasti a e, je tu záujem rozvíjať tú ten genský rámec. Dovolte, aby som zopakoval moju ochotu a ochotu všetkých ministrov obrany, že je tu sná podporovať naše úsilie tam, kde to bude nevyhnutné na ďalší úspech spoločnej, e, spoločnej obrannej politiky. Ďakujem pekne. Pán minister, drahý Pierre, ďakujem pekne za takúto eh, komplexnú prezentáciu, ktorá ilustruje to, že belgické predsedníctvo podporilo predsedníctvo pani Eštonovej a že to bolo veľmi aktívne predsedníctvo a bolo to veľmi aktívne predsedníctvo a takisto veľmi eh, predsedníctvo veľmi nabité udalosti. Máme tu viacerí kolegovia, ktorí sa chcú eh, dotazovať. Ja mám prvú otázku v oblasti bezpečnosti. Ako Európska únia teraz v rámci Lisabonskej zmluvy môže prijať integrovanú politiku, hlavne pokiaľ ide o rozvoj s bezpečnostnými nástrojmi? My sme sa tiež minulý týždeň v Štrasburgu pýtali pani Eštonoven o ohľadom sálu. Zdá sa, že všetky členské štáty môžu alebo všetky e, štáty, ktoré sú súčasťou oddelenia pre vonkajšiu službu nemajú mm, k dispozícii informácie, ktoré sa týkajú nebezpečenstva, pokiaľ ide o SEL, teda keď e, nejaká tragédia sa dotkne niektorej členskej krajiny. A tá e, odpoveď bola veľmi integrovaná. Priorita EÚ bola vypichnutá E, že je potrebné teda poskytnúť kapacity práve pre tie krajiny v danom regióne. Vzhľadom na tých, e, ktorí tu boli teda prítomní, chcem sa spýtať, že či tento, táto vec je spomenutá alebo zapracovaná takisto aj na úrovni rady. Druhá otázka sa týka NATO, pretože okrem samitu, ktorý bol spomínaný, okrem teda tohto formálneho zasadnutia bol aj ďalší summit NATO v Lisabone. Mnohí z nás sme boli sklamaní, e, pokiaľ ide o spoluprácu EU od NATO, pretože čakali sme trošku ambicioznejšie cieľe, lebo na začiatku tie cieľe boli ambicioznejšie, ale ten výsledok nebol až taký. Mne kvôli politickým dôvodom dosť známy, napríklad v Turecku, takže nebolo možné dosiahnuť tieto cieľe. Ako ty vidíš tieto veci, aké sú perspektívy vyriešiť tieto politické problémy. Ja som síce skeptický, ale ako môžeme sa vyhnúť tomu, aby tieto politické problémy úplne nenarušili e, túto našu spoluprácu, neviem, na rôznych úrovniach, či táto spolupráca sa ti zdá byť krátkodobo realizovateľná. A tretí bod, e, táto známa prvá rada ministrov obrany len obrany exkluzívne. Všetci vieme, že niektoré členské štáty boli trošku opatrní pokiaľ ide o tento formát. Na základe tej tvojej prvej skúsenosti zdá sa ti, že niečo treba ponechať v tomto formáte, alebo nie. My sme žiadali, e, aby sa konala táto rada v tomto formáte, obzvlášť pokiaľ ide o kapacity. Takže zdá sa, e, že je tu priestor, aby sme pokročili v pred, pokiaľ ide o kapacity v v eh, tejto otázke obrany, takže mm, ja som síce možno trošku dlho hovorila, ale tieto tri body som chcel spomenúť. Podpredseda pán Pasku, eh, podpredseda výboru AFET by takisto sa chcel vyjadriť. Nech sa páči. máte... Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že tá myšlienka, že ste prišli medzi nás potom, ako sa vlastne skončilo vaše predsedníctvo, to je niečo, čo je bolo dobre mať aj v budúcnosti, napríklad pri terajšom predsedníctve, že by potom príslušný minister prišiel mesiac po konci predsedníctva k nám a že by sa z toho vlastne vytvorila určitá rutina, by nebolo zlé, lebo dôležité je si uvedomiť, že takýto komplexný náhľad na predsedníctvo, to by bolo určite dobré v tejto oblasti. Pán minister, mali ste pravdu v tom, keď ste povedali, že tá dohoda má už 10 rokov, tak vtedy sa podpísala, dala na papier Samozrejme sú tu objektívne a subjektívne dôvody, ktoré vstúpili do toho v rámci krízy. Čo by sa bolo stalo, aby sme tu zmluvu mali predtým. Samozrejme, teraz situácia je iná, tak musíme sa povedať v rámci tých možností. Kríza znamená menej peniazy a väčšia sebeckosť. To je niečo, čo viac menej vždy automaticky sa vyskytne a Niekedy sa vlastne členské štáty ako keby stávajú konkurentami samotnej Európskej únie. Niekedy takáto situácia nastáva. No a čo sa týka toho princíp pooling and sharing, tak to by sme sa nemali opierať iba o to, čo sme už dosiahli. Samozrejme, dobrá je tá dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. Tie elementy by sa dali použiť. Dôležité na tom pracovať, rozvíjať to a to by mohlo nás priviesť tomu, aby sme vytvorili určité spoločné vnímanie, spoločnú sériu krokov a takto bolo možné konať v prípade kríz a v prípade jednotlivých situácií, ktoré mohli nastať. Toto je bolo veľmi dobré, lebo by to prebiehalo rýchlejšie, ako by to vlastne bolo za normálne okolnosti. Ja by som chcel ešte povedať dve veci, ak dovolíte. Čo sa týka tej toho genského rámca, ak si teda spomínam, je tam dobrá myšlienka, že je nutné koordinovať tie škrty teraz. Sú tam určité štát, štáty, ktoré chcú krátiť roz, obranný rozpočet z, dôvody, z dôvodu kríz. Preto je dôležité, aby sme sa pozreli na tieto krátenia, lebo ináč môže nastať situácia, že jednotlivé štáty budú pod tou úrovňou, čo by sme vlastne neočakávali a špecificky v niektorých kľúčových oblastiach záujmu únie by to mohlo takto byť. Napríklad čo sa týka Bulharska a Rumunska, ak oni by krátili drasticky svoje rozpočty, to by znamenalo, že tie úlohy po nich musia prezať iní. A nemyslím si, že to bolo akceptovateľné pre tých, ktorí by museli konať čoraz viac. Takže podľa mňa je dôležité to sledovať. Ak by sa to nesledovalo, mohla by vzniknúť nerovnováha v Únii a takto mohli nastať potom z toho politické problémy. A teraz posledný bod. Máme tu určitú permanentnú štruktúru pre spoluprácu. To vzniklo vlastne v krízi. A dôležité je, aby tu, to nebolo v protiklade s takou všeobecnou líniou, kde sú spoločné, chceme vytvoriť spoločný európsky trh s obrannými vybaveniami, Dôležité mať pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov. Dôležité je, aby tu neboli nejaké protiklady. A síce, že 2-3 štáty by sa rozhodli, že by išli, že by chceli ešte ďalej, že by vytvorili určité štandardy. A to by potom bolo alebo nebolo akceptovateľné pre tých, ktorí zaostávajú. Ďakujem pekne, to bolo všetko. Merci beaucoup. Euh, Ďakujem pekne. Teraz pani Nikolaj. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister. Ja mám jednu otázku, ktorá eh, sa je spojená s eh, závermi rady. Domnievam sa, že naša ohroziteľnosť je eh, ako si neschopnosťou, nemáme víziu v tejto oblasti, veľmi ťažko môžeme mať spoločnú politiku v oblasti bezpečnosti. Moja otázka e, sa týka agentúr, Európskej agentúry pre obranu. Dnes tu máme predložené aktivity, ktoré sa týka spolupráce medzi jednotlivými krajinami, hlavne medzi krajinami, ktoré majú schopnosť e, význačné vojenské možnosti, avšak nemáme tu spomenutú spoluprácu medzi krajinami, ktoré splňajú len tie minimálne štandardy, pokiaľ ide o e, vojenské vybavenie. Aká bude budúcnosť našej agentúry, pretože bola vytvorená za účelom predloženia vízie. Ja chápem veľmi dobre zmluvu, ale tiež viem, že ak chceme maximalizovať profit z krízy, tak my musíme sa snažiť urobiť niečo aj v oblasti zabezpečenia kapacít v rámci tejto agentúry. Ďakujem pekne teraz pán Galár. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Chcel by som sa vám striečne poďakovať za váš príhovor. Myslím si, že belgické predsedníctvo v tejto oblasti politiky bolo skutočne kreatívne a produktívne. Potom tu bol veľmi pragmatický prístup zo strany členských štátov a čo sa týka tohoto pragmatizmu, vy ste to vlastne spomínali, vlastne bol podporený tou složitou finančnou situáciou, ale tak je to v mnohých oblastiach. A síce, že keď je málo prostriedkov, tak je väčšia ochota spolupracovať. Ja by som sa chcel spýtať, Spýtam sa na EDA. Vy ste povedali, že EDA má úlohu vykonať analýzu, v akých oblastiach by bolo možné zlepšiť spoluprácu. Potom ste spomínali, aké štáty sa spojili a chcú spolupracovať. Spomínali si ten príklad Francúzska a Spojeného kráľovstva. Očividne britská vláda sa zamýšľa nad tým, že budúci rok by vystúpili z EDI. Oni totiž to boli proti miernemu navýšeniu rozpočtu EDI na rok 2011. Prijali ste vy nejaké opatrenia na to, aby sa zmenil ich názor, alebo vy ako chcete potom už ako bežný členský štát v tomto alebo budúcom roku viesť diskusiu, ktorá by sa týkala tejto otázky. Podľa mňa bolo smutné, keby Spojené kráľovstvo vystúpilo z EDA. Čo sa týka stále štrukturovanej spolupráce, ste povedali, že ešte to nie je ukončené, to znamená, že je dôležité vykonať ešte nejaké kroky, aby sa to mohlo začať, aby sa to mohlo rozbehnúť. Mohli by ste konkrétne povedať, kde sú tie nedostatky, lebo na jednej strane sa mi páči ten silný pragmatizmus, to je podľa mňa veľmi pozitívne. Spomínali ste Európske e, riadec centrum pre letectvo, to je dobrá vec, ale prečo potom to pri formalizácie tejto stále štruktúrovanej spolupráce nefunguje? Kde sú tie problémy? A potom ešte jedna otázka, personálna otázka. Máme tu novú nového riadiaceho pracovníka EDA. Tým pádom sa uvoľnila určitá pozícia a aký vývoj v tejto oblasti mal nastať. Merci. Ďakujem pekne. Teraz pán Gualtieri. Eh, chcem upresniť to, že on vypracoval našu správu SD, pokiaľ ide o implementáciu Lisabonskej zmluvy v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ďakujem pekne, pán minister. Takisto aj ja chcem poďakovať eh, samozrejme za vašu prítomnosť tu a takisto aj za prácu, ktorú ste vykonali, ktorá bola veľmi pozitívna počas eh, predsedníctva za uplynulý pol rok v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a európskej bezpečnostnej obranej politiky. Eh, v za váš pragmatický prístup, ktorý bol založený na solidnej európskej vízii. Je to práca, ktorá bez pochyby bola završená e, najužitočnejšími užitočnými cieľmi. Teraz nám však ešte zostáva ten náš záväzok belgického predsedníctva alebo belgickej vlády, pokiaľ ide o tie hlavné obavy, pokiaľ ide o tendenciu alebo nebezpečenstvo určitej marginalizácie politiky, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a takisto jej vlastnej koncepcie do procesu smerom k spoločnej európskej obrany. Keď sa pozrieme na harmonogram oddelenia pre vankajšiu službu, ktoré je zatiaľ provizorné, pokiaľ ide o ten pracovný harmonogram, máme taký dojem, že to je veľmi marginalizované. Niektoré nástroje, ktoré za posledné roky zohrali zásadnú úlohu. Takže Takisto aj ja, vzhľadom na tieto obavy, by som chcel vám položiť tri otázky ohľadom tej bilancie vykonanej práce, takisto aj ohľadom toho, čo nás očakáva v nasledujúcich mesiacoch. Pokiaľ ide o prvú otázku, bod Gand, Určite, e, je, bez pochyby je to veľmi pozitívna vec. Avšak dobre som nepochopil, čo naviac e, priniesli tieto viaci, alebo treba tie švedsko-nemecké e, aktivity, tie iniciatívy, tie vajmerské, pretože e, to predstavuje nebezpečenstvo, že to bude zle byrokraticky um, vysvetlené. Takže chcel by som zdôrazniť dôležitosť toho, že musíme prejsť od štúdí, od systémov, od papierových a nepapierových dokumentov k praktickej aplikácii týchto nástrojov, pretože za 6 mesiacov sme povedali, že budeme mať nový systém, ktorý budeme môcť využiť, kde budeme musieť registrovať, zaznamenávať všetky eh, dokumenty. Druhá otázka sa týka koordinácie medzi jednotlivými štruktúrami, ktoré sa zaoberajú riadením kríz a uh, zvyškom mm, vonkajšej služby, ktoré ešte stále mm, vyvoláva pochybnosti. A tretia otázka sa týka jedného aspektu, ktorý je ústredný. Konkrétne, ako by som to povedal, ktorý by mal vlastne posilniť európsku dimenziu záväzku v oblasti poskytovania vojenského vybavenia. Takže myslím, že to ešte to bude potrebovať čas, pretože máme tu plánovanie napríklad strategické naplánovanie, pokiaľ ide o tie logistické nástroje k prechodu k praktickým reálnym krokom alebo k plánovaniu operatívnych akcií. Takže vzhľadom na toto vidíte tu možnosti konkrétneho vývoja, pokroku vpred počas nasledujúcich mesiacov. Merci, monsieur Duff. Ďakujem pekne, pán Duff. Um, <coughs> president um, uh, and uh, minister. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne vám, pán minister. Boli ste pomerne slušní, veľmi zdvorili, čo sa týka spolupráce medzi Veľkou Britániou a Francúzskom ten váš prístup bol taký praktický a praktický, to je dobré, bolo by to vlastne absurdné, keby to bolo niečo iné. Ale ide o to, že je to určitá dohoda, ktorá sa vlastne uzatvorila mimo eh, rámca EÚ. A bolo to tak zvolené svojvoľne. Myslíte si, že bola to určitá provokácia? Myslíte si, že toto by podkopávalo vlastne logiku Lisabonskej zmluvy? A ako na to reagovali ostatní ministri obrany zo zvyšných 25 štátov, ako reagovali na tie aktivity britského a francúzského E, dohovoru. A potom druhá vec. Ja zamýšľajú strategicky, sa, ja zoberám strategickými otázkami a zamýšľam sa nad tým, aká mohla byť spoločná stratégia pre EÚ. Pre všetkým, keď sa pozrieme aj prekážky, ktoré máme medzi EÚ a NATO, kvôli turecko-cyperskému konfliktu. Je to skutočne obrovská prekážka a je to takmer neprekonateľné. Spomínal to aj náš predseda Danžan a bráni to vlastne skutočnému partnerstvu medzi EÚ a NATO. Ja si myslím, že Teraz je tu aktuálny a veľmi praktický problém Iránu. To znamená, že tá diskusia je teraz veľmi praktická, nie je to žiaden akademický seminár, aj keď niektoré rozhovory na úrovni ministrov obrany vyzerá, keby to rozhovory medzi ministrami a radou. Tu je nutná misia na praktickú politiku. Myslíte si, že je tu nejaká šanca na to, že by to mohla byť spoločná reakcia na úrovni NATO a EÚ ako reakcia na to, čo robí iránska vláda a jej odhodlanie Mm, vyvinúť jadrové zbranie. Ďakujem. Merci, monsieur Butikov. Ďakujem pekne teraz pán Bitikov. Danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán minister, za vaše podrobné informácie. Mám tri otázky. Tá prvá nadvezuje na pána Galera a pána Dafa. Aj mňa by zaujímalo, aké problémy vznikajú, alebo a treba ich ešte vyriešiť pri trvalej spolupráci. Povedali ste, že treba viac nového zmýšľania, alebo čo si v tom zmysle. Mňa by zaujímalo, či to je či to možno aj súvisí s konfliktom, o ktorom pán Duff hovoril. Tá stála štrukturovaná spolupráca, jej povaha, je, to je vlastne inkluzívna spolupráca, hoci zasa postup Francúzska a Veľkej Británie v ich spolupráci je skôr exkluzívny prístup. Mňa by veľmi zaujímalo, ktoré asi si nemyslím, že by sa to dalo takto spojiť, ako sa to dá povedať diplomaticky. Určite zdieľate tento názor. Bude to aj v budúcnosti diplomatické. Ale keď hovoríme o povahe veci, ako by sme sa mohli postarať o to, že takéto exkluzívne takáto exkluzivita nebude proti otvorenému integračnému postupu. A pritom by ma aj zaujímalo, aký je asi časový horizont, v rámci ktorého IDE má predložiť analýzy potenciálov ďalšej spolupráce. Mimochodom, aj u, šv- do, nemecko-švédskych návrhov existuje množstvo problémov. Pooling and sharing, napríklad v nemeckom prípade otázka par parlamentnej e, výnimky pri nasadení e, Bundesveru. No, pri zdieľaní to nie je až také jednoduché na vyriešenie. To by ma teda naozaj zaujímalo, či takéto problémy sú v horizonte. Celkom správne ste poukázali na hnaciu silu, silu rozpočtu a mňa by zaujímalo, či medzi ministrami obrany exist, e, bol aj taký krok smerom k využitiu tejto hnacej sily teda tá, tá civilná, civilná dimenzia ich ďalší rozvoj. Európska únia tu má dobrú pozíciu, možno by dávalo zmysel zo strany EÚ už v, e, skôr hovoriť na to, aby tu neboli duplikácie nových iniciatív NATO. Či také niečo máte na programe, alebo Atalanta ďalej? Keď si premyslíme, zvážime, aké druhy aká, aká, aká, aké, aké, aké národnej, e, pod akou národnou vlajkou e, ten chránený, tá chránená námorná doprava e, je, tak by sme mohli vlastne povedať, že Čína prispieva väčšou mierou. To, čo my prispievame a to, čo prispieva Čína, to nie je v primeranom pomere k, to, k ekonomickým záujmom, ktoré sa tu chránia. Je to vaša téma? Aj pokiaľ ide o Rusko, sú tu úvahy, ako by sa dalo spoluprácou s Ruskom dosiahnuť úsporný efekt. No a moja posledná otázka sa týka Sudánu. Sú tu vôbec úvahy o tom, že možno by sa dalo angažovať v tejto oblasti, ak by došlo k, no- nevyhnutnému stavu. Dúfajme, že nie, ale je to v pláne prípadne? Ďakujem pekne, pani Lozing. Vielen Dank. Ďakujem. Nadviažem na pána Butikofera. Otázka nákladových aspektov členskej krajiny sú tu vždy tak trochu v napätí e, medzi týmto požiadavkou e, e, šporiť, sporiť nevyhnutnosť e, ukladať prostriedky a potom na druhej strane obstarávacie projekty. Obstarávacie projekty v poslednej dobe boli veľmi opatrne formulované. Sú tu drastické prekročenia nákladov, o tom sa veľakrát hovorilo, ale v poslednej do- dobe je to podľa hesla e, a400M, vojenské, vojenské e, prepravné lietadla alebo bojové helikoptery Tiger Viete si teda v rámci tej úspornosti nákladov predstaviť, alebo čo ste urobili v poslednej dobe na to, aby ste tento pomenovaný trend eh, tak trochu zmiernili? A moja ďalšia otázka sa týka solidarity a doložky o solidarite. Veľmi často sa podľa mňa celkom lapidárne prehliada táto oblasť Detailne sa tu zamýšľam nad dopadmi doložky o solidarite. Hovorili ste o problémoch vymedzenia. A hovorili ste aj o vnútornej bezpečnosti EÚ. E, otázky, aké bezpečnostné e, otázky situácie e, existujú v rámci solidárnej doložky? Ako patria k, tej, k, tej, k týchto akciám aj rozsiahlé protestné akcie, alebo keď povieme ďalej, ak by bola situácia v niektorej z európskych krajín porovnateľná so situáciou v Tunisku, boli by použiteľné tieto doložky, alebo na, boli by rozsiahle, rozsiahle kroky, napríklad obmedzenie slobody prejavu, čo by sa v rámci solidarizačnej doložky vlastne dialo? Ako vyzerá to ohraničenie? Ako presne tieto bezpečnostné situácie sú definované? Ďakujem. Merci, enfin, monsieur... Ďakujem pekne a nakoniec pán Janes. Ďakujem pekne, pán predseda. Hm, no, v rámci tej diskusie bolo povedané viac menej všetko, čo som chcel povedať, takisto aj ja. Uh, Chcel by som poďakovať eh, pánovi ministrovi za jeho prítomnosť, takisto za jeho prístup a keď som si ho vypočul, mal som pocit eh, byť eh, taký šťastný, tak sa, som sa identifikoval s, tou, s týmto jeho európskym postojom, že som sa domnieval a domnievam sa, a chcel by som teda veriť, že toto všetko je pravda. Ale pán minister Prax na základe mojej skúsenosti tu je odlišná v mnohých krajinách a keďže ja som aj z menšinovej frakcie poslancov, ktorý som, je tu prítomný, táto otázka bezpečnosti a bezpečnosti má určité svoje hranice. vzhľadom na komunitarizáciu jednotlivých politik. A takto čas, častokrát sme to práve videli, žiaľ Bohu, že tomu tak je, že nie je možné nájsť riešenie, ktoré by bolo možné použiť vždy a všade. V rámci GAN, v rámci ďalších fór sme to videli, bol tam jeden kolega, ktorý sa vyjadril, bol to predseda Donjon alebo Gualtieri alebo ďalší kolega Daf, ktorý sa takisto vyjadril inými slovami. Chcel som povedať to isté. Čiže ešte stále tu nemáme jasnú, jasné rozhodnutie zo strany rády, z vysokej predstaviteľky takisto, ani zo strany ďalších bratských inštitúcií, ako je Európsky parlament alebo komisia, ktorí by nám umožnili sa domnievať, že sme prekonali toto ohraničenie, tieto prekažky, ktoré sa zdá byť neprekonateľné, napriek koordinácii, spolupráci a spoločným zosúladeniu politik v oblasti bezpečnosti a, bez, a obrany, napriek tomu, že máme sa za doba. A častokrát to vidíme, práve na zasadnutí ministrov zahraničných vecí, že idú do tretich krajín, sa doberú a tam hovoria v prvej osobe jednotného čísla, ako keby sa vyjadrovali iba v rámci svojej krajiny a nie v rámci EÚ. Čo je už téma, ktorú sme častokrát opakovali, že chceme hovoriť jednotným hlasom, že chceme mať spoločnú zjednotenú stratégiu, ako aj spoločnú víziu na e, témy obrany a bezpečnosti. Merci. Beaucoup de... Ďakujem pekne. Veľa otázok vám bolo položené a teraz máte iba 10 minút na to, aby ste odpovedali. Tak poprosím vás, aby to bolo synteticky, pretože samozrejme je tam, bolo tam spomne veľa aspektov. E, toľko otázok a tak málo času. Rád by som, rád by som zodpovedal tak uh, telegraficky. Snáď to uspokojí tých, ktorí položili otázky. Teda, bo najprv teda ja sa domnievam, že musím eh, eh, spomenúť všetky tie otázky, ktoré tu boli eh, spomenuté, ako ste povedali, pán predseda. Bolo tu spomenuté veľa otázok, ktoré sú, sa vlastne prekrývali. Najprv tak globálny prístup, neviem, ako by som to povedal inak. Toto by mala byť metafora všetkého alebo celého globálneho prístupu v oblasti obrany bezpečnosti EÚ. Napríklad otázku, ktorú ste spomenuli práve, pokiaľ ide o SEL. Bol som v Maroku minulý týždeň a tu som žiadal a vyzýval v Marakeši, aby sme začali naozaj spoluprácu, kde by bola, ktorá by bola na báze regionálnej, čiže bolo by to taký operatívny eh, prístup, pokiaľ ide o spoluprácu EÚ-NATO. To platí to isté. Táto spolupráca je potrebná. Ja sa domnievam, že sa týka tak bezpečnosti našich vojakov eh, v zahraničí, pretože ja ako minister doprav- eh, obrany tu som zdvojnásobil počet vojenských misií v zahraničí pre takú našu krajinu ako my. My máme 1500 vojakov v, na jednotlivých misiách v troch alebo štyroch e, miestach, kde sú vojnové konflikty tak, a teda spolupráca medzi EU a NATO je veľmi potrebná hlavne pre zachovanie a pre ochranu našich e, vojakov a vzhľadom na vývoj tejto spolupráce môžeme potom potom sa rozhodnúť, čo treba urobiť, aby sme to završili úspechom. Musíme teda mať spoločný dobrý prístup. Ďalej, pokiaľ ide o inštitucionálne otázky. Rada ministrov obrany. Veľa otázok sa týkalo práva tejto rady. Ja som čítal len články. A nepočujem žiadne vyhlásenia žiadnych predstaviteľov politických skupín v parlamente kdekoľvek patria ktorí by tvrdili, že rozvoj obranných otázok v EÚ je nejakým centrom. Takže tu nebude silná EÚ, nová únia po Lisabone, ak tu nebude takýto silný prvok, pilier, kde je európska vízia e, obrany. Čiže to zasadnutie bolo veľmi užitočné a nemalo za zámer ohroziť tú inštitucionálnu štruktúru, ktorá bola vytvorená v Lisabonskou zmluvou. Naozaj toto zasadnutie sa odohralo, povedal by som, v veľmi priateľskom duchu, takže my sme neprekročili tie hranice, ktoré boli stanovené. Domnievam sa, že naozaj treba pokračovať a pretože toto zasadnutie práve e, začalo podľa mňa ten rozvoj, ten vývoj tej spoločnej vízie na otos v, na oblasť e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Po druhé, pokiaľ ide o SZBP. Uh, uh, Ako by som to mohol povedať, no už tá, tá vízia, ktorú zdieľa väčšina v tomto parlamente i v e, rade, i na iných miestach. Je to nástroj ambiciózny. Je to niečo, čo ozaj potrebujeme na to, aby sme posunuli naše ambície, hoci musím pripustiť, že doteraz sme neboli v stave vytvoriť jasnú víziu, čo to vlastne je. A dokonca si myslím, že tu možno není ani len jedna vízia. Možno by sme mohli mať viaceré vízie boli by to možno veľmi dôležité výzvy, ktorí sa podielajú na tomto rozhodovacom procese, aby sme naozaj mohli vidieť, do akého rámca to ide. Mali by sme snáď podľa mňa pokračovať tie úvahy, ktoré začali ešte počas španielského predsedníctva. Vy ste hovorili práve, pán predseda, o tomto na tom predchádzajúcom zasadnutí. Ak sa nemýlim, pani Arno, pán Arno, ktorý je teraz je Pán, pán Arno, ktorá je teraz na čele EDA, tá agentúra vykonáva veľmi dobrú prácu, hlavne pokiaľ ide o tie uh, nielen politické aspekty, ale takisto aj o oblasť e, technických aspektov. Po druhé, bola tu žiadosť, ktorá bola formulovaná v Gente, aby sme boli strategickejší. Čiže my sme žiadali agentúru, Európsku obranú agentúru, aby si bola ambicioznejšia, pretože sa hovorilo, že toto je síce nebezpečné, ale pre takú agentúru, ako je EDA, môžeme a musí mať e, splniť všetky podmienky, ktoré sa týkajú väčších ambícií a toto všetko bolo podporené zo strany všetkých ministrov. Ďalšie otázky, pokiaľ ide o ten genský rámec, domnievam sa, že a tie príspevky ktoré sú žiadané pre operácie pod kopol pod európskou záštitou. Eh, ako eh, zabezpečiť akceptovateľnú spoluprácu, ak aj keď vzhľadom na určitú závislosť týchto politických aspektov. Teda tento prístup pokiaľ ide o tie príspevky, e, vždy je spomínaný, ale vždy, keď hovoríme o príspevkoch, tak je to akceptovateľnejšie a dôveryhodnejšie, keď e, naštartujeme určitú spoluprácu. Ďalej, pokiaľ ide o príhovor pána Dafa. In my, in my intervention. Povedali ste, že ja som bol veľmi slušný v svojom e, úvode ale ja sa tak správam, hoci nie každý to s tým súhlasí. Ja sa tak vždy, nie vždy, ale snažím 90% času správať v politike. Byť slušný v svojich príspevkoch. Myslím si, že tá dohoda, ktorá vznikla medzi Francúzskom a, Veľkou, a Spojeným kráľovstvom je veľmi dôležitá. Niečo, čo je mimo EÚ. nie, nie je to niečo, čo je bolo mimo EÚ, ale práve medzi členskými krajinami EÚ. Aj EÚ. A hoci si môžete myslieť, čo si iné i chcieť niečo iné, nie ste nikdy mimo rozhodovacieho procesu. Určite nie vo vojenských otázkach. Myslím si, že zajtra bude možné ešte viac než dnes a že je to obrovský krok k týmto smerom. Bolo by však škodou, keby sme to považovali za krok mimo rámca vojenskej spolupráce, pokiaľ ide o Irán. Myslím si, že máme tu veľkú výzvu, ale aj možnosť zomknutej e, reakcie medzinárodného spoločenstva a tu EÚ by mala spolupracovať podľa mňa so Spojenými štátmi bolo by veľmi dôležité, aby sme mohli spolupracovať v duchu spolupráce. A ďalšie otázky, ktoré tu boli spomenuté, tak to bola Atalanta, to je veľmi úspešná operácia. Ale zase si môžeme klásť otázku, ako dlho EÚ bude v tomto regióne e, afrického rohu Je to veľmi dôležité, ale videl som, že operácia ako celok presahuje koniec 2011 roku, je podľa mňa dosť úspeš, úspešná. Hoci, e, členské, e, hoci je tu jediná vec, ktorá je vojenskej povahy, alebo teda vojensky stabilizovanej stabilizačnej povahy, No už nemali by sme tu mať duplikáciu, aby tu neboli kolegovia na inej úrovni v inom rámci. Táto protipirátska organizácia by bola takým testom, ktorá nám ukáže, ako sa možno vyhnúť duplikácii. Myslím si, že tu som odpovedal na väčšinu z otázok a moja posledná e, odpoveď sa týka to otázka, ktorá bola položená kolegom Lezing, kolegyňou Lezing. Um, pokiaľ ide o tú doložku o solidarite. I think that... To doložka o solidarite je veľmi dôležitá a musíme pracovať a pripravovať, ako to nazvať. No, musíme to doladiť, tú doložku o solidarite a nesem zabúdať na jednu vec, je to niečo, čo sa týka rovnako NATO ako Európskej únie. Ak my sa považujeme za budúc, budúceho policajta, budúce policajné zbory a my chceme e, byť zárukou bezpečnosti, tak jednoducho musíme tak konať, ako sa vyžaduje, musíme pracovať na tej doložke o solidarite a táto obsahovala to, že by sme sa ako únia zúčastňovali civilných operácií. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše slova, pán minister. Ďakujem, že ste sa s nami podelili o vaše myšlienky. Ďakujem za to, že ste e, tu prišli. Naozaj to je, bolo pre nám veľkým potešením. E, toto stanovisko bolo e, tiež predložené spomenuté viacerými kolegami, takisto aj podpredsedom AFETu, pánom Pasku, za to, že sme sa mohli podeliť o tieto myšlienky. Ďakujeme za tento pragmatickú víziu, takisto aj za to, čo ste vykonali počas belgického predsedníctva pod zaštitou pani Ashton a dúfam, že budeme mať príležitosť eh, sa eh, vidieť eh, aj v budúcnosti, aby sme sa mohli venovať tejto otázke. Ďakujem pekne, drahí kolegovia. My sme tým uzatvorili toto zasadnutie, štoto ráno nebudeme mať zasadnutie, čiže stretneme sa budúci týždeň v útorok 1. februára. Ďakujem.